Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich... Kolegyne, kolegovia, vitajte na zasadnutí výboru Envy. V Toto dnešné po, popoludne, pondelok, kedy ešte mnohí len prichádzajú. Napriek tomu sme tu početnejší než minulý pondelok o takomto čase. To hovorí samo za seba, za tému, ktorá čoskoro ktorú začneme preberať. Najprv snáď k programu. Máte pred sebou návrh programu schôdze, zmena, stretnutie koordinátorov nebude dnes o, o 18. ale zajtra o 8.30 pred zasadnutím. Buďte prosím na čas, aby sme e, dodržali zajtrajší program. Ďalej chcem povedať, že tu máme e, zástupcov dánskej televízie, ktorí natočili niekoľko záberov takisto skupina návštevníkov e, z Rakúska, 22 študentov, ktorých pozval kolega Lichtenberger do nášho výboru pre životné prostredie. Z minulého týždňa nám nezostali žiadne e, oznámenia predsedajúceho a tak hneď prejdeme k bodu číslo 4 našeho programu. Bod 3 chcem povedať e, výmena názorov s komisárkou pre ochranu klímy pani eh, Hedegard, ktorú týmto vítam. Je tu viac ľudí ako minulý pondelok, pretože ochrana klímy je samozrejme eh, eh, aktuálnou tému, ktorú, ktorá nás všetkých zaujíma. Dnes máme posledné, poslednú možnosť zasadnúť na pôde členských krajín v Číne, kde je posledná možnosť pripraviť zasadnutie v Cancúne. Nevie sa ešte, čo z toho vzíde, ale to, či ono, ono sa dá už vytušiť. Zajtra budeme hlasovať v tomto výbore o našom stanovisku, e, našom názore na Cancún, ktorý potom e, bude smerovať v novembri do pléna. budeme sa zaoberať aj o téme oznámení k 20-percentnému zníženiu emisí CO2 20 plus. Uvidíme, čo to všetko presne bude znamenať. Veľa tém, ako som teda povedal. Včera som sa dočítal v jednej eh, nemeckých novinách eh, a videl som tento pekný obrázok pani Hedegaard. Eh, pri nej je, ak sa nemýlim, energeticky úsporná žiarovka. A tu je napísané, že pani komisárka chce do roku 2020 ešte viac znížiť e, emisie CO2, teda viac, než bolo dohodnuté, veľmi široká teda téma. A vám, pani komisárka, teda dávam e, priestor na prezentáciu najnovších e, vývojových tendencií. Ďakujem, pán predseda. Tešila som sa na toto stretnutie. Účel, účel tohto štrukturo, štruktúrovaného dialogu je to, aby sme sa pokúsili uh, eh, uh, dať vám v parlamente uh, možnosť diskutovať, takže budem veľmi stručná na úvod a potom budeme diskutovať. Nebudem teraz hovoriť pol hodinu, ale bude tu diskusia. Viete, že predseda Európskej komisie uh, hovoril v svojom vystúpení o stave únie, o ekonomickej kríze, hovoril o hlavných témach e, v tomto teraz svojom prejave, ale teraz je tiež na čase urobiť trvalo udržateľné investície do budúcnosti. A to je teda príležitosť, že e, hovoriť o týchto témach nielen tento či budúci rok, ale podľa obdobie. Preto komisia celkom jasne E, sa drží programu 2020 a trvá na jeho, na jeho význame. Viete, že v 20. storočí sme videli fenomenálny ekonomický nárast, ktorý ale bol založený na netrvalo udržateľných e, formách čerpania zdrojov, hlavne keď, pokiaľ ide o fosílne palivá. Toto prevádzali obrovské emisie uhlíkové a my musíme Európe nastoliť integrovaný prístup. A práve preto by som na, na úvod uputala pozornosť na to, že e, predseda Buzek v svojom liste e, e, pánu Barosovi posilnil, že treba zmýšľať konzistentným, koherentnejším spôsobom o našej nízkouhlíkovej stratégii, o našej energetickej cestovnej mape do roku 2050 a o Bielej knihe doprave. Teraz ide o to, ako by sme toto všetko mohli vyriešiť, všetky tieto iniciatívy konzistentným spôsobom, aby sme e, tieto veci e, e, prepojili. Takže toto je tá strategická vec. Takisto samozrejme musíme plniť naše prísluby v rámci energetického balíčku. Musíme včas implementovať tento balíček a to je kľúč všetkému. Toto sa spája s množstvom implementačných opatrení, napríklad e, o dražbách, aukciách, to sa práve rieši v parlamente a benchmarkové e, cvičenie, kde musíme ešte návrh prijať v komisii. Nesmieme pochybovať o tom, že toto je veľmi zložitá, delikátna záležitosť a k tomuto sa ešte vrátime. Spomenul som tri strategické iniciatívy, ktoré sú v mojom portfólie. Poprvé, nízkouhlíková cestovná mapa do roku 2050, po druhé potom oznámenie o mainstreamingu v klimatických zmenách a po tretie oznámenie po Cancúne k medzinárodným rokovaniam. Prvé dve iniciatívy boli vyzdvihnuté v liste pána Barosa a tretia vec bude dôležitá, čokoľvek sa udeje v Kankune, pretože EÚ bude naďalej bojovať proti klimatickým zmenám. A to vo vnútorných i vonkajších politikách. Naďalej budeme sa snažiť e, robiť čo najambicioznejší program na svete a budeme sa snažiť završiť globálnu dohodu pokiaľ ide o ambiciózne škrty, ktoré naozaj všetci potrebujeme. Pokiaľ ide o nízka, nízkokarbonovú ekonomiku, cestovná nápad v roku 2050, plná implementácia bude hnacím motorom pre ďalšie zmeny. Budeme po, e, postupovať ďalej smerom k našim záväzkom o redukcii a budeme implementovať a pripravovať dlhodobú cestovnú mapu pre nízkouhlíkovú ekonomiku a takisto cieľ 2030. Ten určite bude vodítkom, pokiaľ ide o diskusiu 2020. Dá sa vidieť, že všetko bude mať svoju cenu. Budeme sa snažiť publikovať cestovnú mapu začiatkom roku 2011 a bezprostredné kroky smerom k tomuto cieľu. Myslím si, že toto oznámenie, oznámenie z mája nám poskytlo bázu na neformálnu diskusiu. E, dôsledne sme ho prediskutovali v rade a odrkadli sa aj v správe predsedu a rady budúci týždeň. Parlament má svoju vlastnú správu, veľmi sa tešíme na tieto reakcie, aby sme videli, ako by komisia čo najlepšie mohla prispieť ďalšími vkladmi, aby EÚ bola pripravená na akékoľvek ďalšie kroky. Dopady klimatických zmien, majú e, široký záber naprieč spoločnosťou, polnohospodárstvo, zdravie, priemysel, služby, energetika, rybolov, ekosystémy a ďalšie sektory majú možnosť pocítiť dopad. A preto je rozhodujúce, aby tieto sektory boli odolné voči dopadom klimatických zmien dlhodobo i strednodobo stred, s cieľom zvýšiť odolnosť Európy. Ak máme riešiť tieto výzvy, musíme naozaj vytvoriť relevantné politiky EÚ iniciatíva bude vychádzať z komi- zo záväzkov roku 2009 adaptačný materiál, aby sa zrevidoval pokrok pri implementácii prvej fázy s pohľadom na rozvinutie kompresívnej stratégie do roku 2013. Takisto e, je tu reakcia na stratégiu Európy 2020, ktorá uznáva význam e, klimaticky odolnej e, e ekonomiky s cieľom využiť príspevok príspevky kľúčových politických sektorov, predovšetkým adaptačnými opatreniami. Takisto treba hovoriť o rozpočte. Pretože mali by sme takisto využiť modernizáciu rozpočtu, aby sme prioritizovali kľúčové ciele EÚ e, v rámci stratégie 2020 vrátane klimatických akcií. Dôležité je zoštihlenie e, všeobecného finančného rámca a to bude určite e, extrémne dôležité v tomto ohľade. V tomto kontexte takisto chceme rozvinúť, a to je prioritné, oddelenú e, práv, oddelený právny základ pre e, klimatické financovanie. Lutujem, že rozpočtový výbor parlamentu zamietol prípravné akcie komisie, ktoré navrhovala, ktoré mali za cieľ preklenúť medzeru medzi e, týmto novým nástrojom, kým bude zavedený a dúfam, že toto sa bude dať ešte korigovať, kým sa nájde dohoda do rozpočtu 2011. Takisto budeme musieť sa musieť dôsledne pozrieť na synergie v rámci budúcej revízie rozpočtu, pokiaľ ide o naše klimatické politiky. Verím, že môžeme získať mnohé, ak využijeme prostriedky, ktoré máme v rozpočte, oveľa zacielenejšie. Tu je obrovský potenciál pre dosiahnutie oveľa viac v klimatickej oblasti a myslím si, že toto je veľmi rozhodujúca oblasť, čokoľvek urobíme v budúcich rokoch. Svoje úvodné poznámky e, nebudem využívať na e, popis medzinárodných vyjednávaní. Dôležité je snad len povedať, že pán predseda hovoril o rokovaniach, ktoré momentálne prebiehajú smerom ku Cancúnu, posledných 6 dní e, rokovaní pred Cancúnom. Pred posledný týždeň sme mali zase zasadnutie dôležitých ekonómov pred e, minulú sobotu. Takisto z 15 krajín malo zasadnutie na ministerskej úrovni e, v New Yorku, ministri zahraničných vecí a ministri životného prostredia. Myslím si, že hlavné posolstvo je, že táto reprezentatívna skupina roko, rokovania v Číne by mali uh, naozaj, naozaj uh, vytvoriť dlhý, uh, podstatný materiál ide o technológiu, adaptáciu, všetky tie oblasti, kde potrebujeme politické usmernenia, aby sme dokázali završiť ambiciozne e, ciele tak, aby medzi Činčinom a Cancúnom e, ministri vlády dokázali riešiť tieto politické výzvy a tým pádom sa pokúsiť zminimalizovať počet e, ešte nevyriešených politických otázok, keď budeme smerovať do Cancúnu. Čiže aby sme sa vyhli výsledku e, z Kodane. Takže toto je pokus e, zabezpečiť, e, zachovať to, to tempo do Cancúnu. Ďalej potom môžeme sa k tomu vrátiť, ale jedna oblasť, kde si myslím, že vy, vaša strana by mohla potlačiť členské krajiny, to je otázka, ako by Európa mohla hovoriť jedným hlasom, pretože podľa mňa je to rozhodujúce. A takisto si myslím, že sú tu príklady toho, že to tak ešte nerobíme. Potrebujeme toto aj z vašej perspektívy, aby ste sa pokusili presadiť tieto posolstva, pretože ďalšie výzvy budú v Cancúne. Na záver snáď veľmi stručne k ďalším iniciatívam. Jedna z nich je e, e, správa o možných dopadoch e, E, zmeny krajiny a e, lesníctva, energetický balíček v rámci energetického systému obchodovania. E, toto, čo nie je ešte súčasťou európskeho ICS a Rada a parlament sa dohodli, že všetky sektory by mali prispievať k záväzkom EÚ. Momentálne však emisie, ktoré s tým súvisia, nie sú zapojené do redukčných záväzkov a musím tiež povedať, že momentálne tu neexistuje európsky harmonizovaný prístup, ale e, ustanovenia vyžadovajú, aby sme e, navrhovali podľa štátov, ako by sa mohli zakomponovať. Toto všetko vyžaduje konanie v mnohých oblastiach, aby sme zabezpečili, že príspevky budú mať environmentálnu integritu a konzistentnosť napríklad tým, že zabezpečia dobré monitorovanie a výkazníctvo, vrátanie konzistentnosti a aktivity, porovnateľnosť údajov medzi členskými krajinami. V roku 2011 plánujeme preto prezentovať správu vrátane vyhodnotenia modalít na zapojenie emisí a e, do európskych redukčných cieľov. Takisto by som chcela spomenúť revíziu e, monitorovacieho mechanizmu EÚ o skleníkových plynoch z viacerých dôvodov. V prvom rade sú tu nové vývojové tendencie, ktoré treba zohľadniť, hlavne tá strana výkazníctva v rámci stratégie EU 2020, ďalej balíček 2008 musí byť zapracovaný a tiež potom zoštihlenie a spojenie s ďalšími formami legislatívy EÚ k klimatickým zmenám a takisto musíme e, v budúcnosti e, využiť naše záväzky medzinárodného charakteru. Takže revízia bude smerovať e, ku, ku komplexnejšiemu, komprehensívnejšiemu prístupu, zoštihleniu, integrácia domácich a medzinárodných fóriem legislatívy koherentným spôsobom, lepšie vymáhanie komisiou a zavedenie E, e, odstránenie nepotrebného e, administratívneho bremena na členskej krajine. Ďalej potom musíme vykazovať možné návrhy na plyny, florizované skleníkové plyny, implementácia regulácie o týchto plynoch. A komisia tiež bude vykazovať k výsledku tejto evaluácie a ak to bude potrebné, ďalej zlepšíme legislatívu aby komisia mohla k tomu predložiť návrh. Takže to bol taký rýchly prelet e, týmito témami v špecifické pracovné programy. určite si dokážete predstaviť, že mnohé z toho sa snažíme tak, aby tu bol dopad na európsku legislatívu pred rokom 2011 a to je prostredníctvom z zjednodušenia, prepojenie e, poľnohospodárstva, dopravy, energetiky a samozrejme jedna z najdôležitejších foriem nástrojov, ktorými musíme pracovať, to je e, ako riešiť finančné perspektívy, pretože to je to, kde naše hlavné nástroje sa musia opierať o túto stratégiu. Ďakujem. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše ústovné úvodné slova a prezentáciu týchto myšlienok. No už skutočne ochrana ochrana alebo integrácia eh, ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám do iných politík je cestou k úspechu. Niekoľko týždňov už hovoríme o reforme polnohospodárskej politiky, ktorá bude spustená už tento rok. To je veľmi dôležitý sektor pre boj alebo boja proti klimatickým zmenám. Potom budú nasledovať štruktúrálne fondy. Hovorili ste o stredodobom eh, plánovaní. To sú všetko veľmi veľké komplexy, komplexy, kde musí byť zakotvená, e, zakotvený boj proti klimatickým zmenám, aby to nesostalo teda v jednom portfóliu, ale aby sa aby to bolo zaintegrované do všetkých e, oblastí práce komisie. O slovo požiadalo viac ako 20 ľudí, a preto budem musieť obmedziť e, rečnícky čas, maximálne 3 minúty pre koordinátorov a pre ostatných uvidíme. No a ako prvý dostáva slovo Richard Zeber. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pani komisárke za jej angažovanosť. No a tiež e, súhlasím s našim, našim predsedom mainstreaming je hlavným elementom nášho boja proti klimatickým zmenám. Ja som pochopil výpovede pani komisárky tak, že má má také triezve očakávania od konferencie v Cancúne v porovnaní s Kodaňou. V Kodaň, pre Kodaň sme jasne definovali, že chceme tie právne záväznú, tú právne záväznú dohodu a ak to nedosiahneme, tak Kodaň bude sklamaním. No pani komisárka, aké sú pre vás teraz tie konkrétne nejaké hodnoty a porovnávacie štandardy, ako budete hodnotiť Cancún, či bol úspechom alebo sklamaním. Aké sú teda vaše očakávania, čo treba dosiahnuť, pretože vieme, že Čína a USA majú úplne iný prístup, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám v porovnaní s Európou. No a keď si pozrieme mainstreaming ešte raz, a tak presnejšie, tak máme veľkú eh, príležitosť, hlavne čo sa týka štruktúrálnych eh, fondov eh, v oblasti tepelnej izolácie dosiahnuť veľkú, veľké úspory a zvýšiť účinnosť. Boli by ste vy spolu s vašim kolegom Hánom ochotná príma, prijať iniciatívy, aby do týchto oblastí išli finanč, finančné prostriedky, pretože nie vo všetkých častiach Európy je situácia uspokojivá práve v tejto oblasti, takže môžeme rátať s vašimi iniciatívami ešte otázka k energetickej účinnosti. Viete, vy ako komisia máte povinnosť eh, predkladať návrhy pre konkrétne eh, eh, produkty a vy ste teraz, doteraz ste sa zaoberali len osvetlením v mnohých štátoch, aj v mojom štáte, to narazilo na veľkú vlnu, vlnu odporu, a to kvôli zlej komisii, e, komunikácii. Kedy predložíte ďalšie návrhy k zvyšovaniu účinnosti e, spotreby energie? Pretože doteraz, ako som povedal, bol predložený len jeden. Ďakujem. Ďakujem, Richard. A teraz Dan Jörgensen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, komisárka Hedegardová. My, sociálni demokrati, skutočne vítame vašich slovách, keď hovoríte, že Európa musí si ponechať svoje popredné postavenie, ale keď sa pozriete na to, ako sa zmenila situácia po konferencii v Kodani, tak prídete k záveru, že veľa sa nezmenilo. Samozrejme, dá sa ešte veľa hovoriť a robiť o redukciách. To je najdôležitejší bod a potom najdôležitejší bod rokovaní a to je zmierňovanie. Avšak keď sa pozriete na to, čo sa skutočne dialo, tak doteraz neboli prijaté žiadne rozhodnutia. Ešte stále e, sú v Európe veľmi silné sily, ktoré hovoria, že sa musíme držať tých 20% cieľov. Takže naša otázka pre vás znie, kedy budú podmienky vhodné. Myslíme, že všetky argumenty e, boli, už zazneli, nemusíme to robiť len v záujme ochrany klímy, ale tiež v záujme zvyšovania našej, našej konkurencieschopnosti v budúcnosti. No a ďalšia otázka je, ako si zachovať kredibilitu voči najchudobnejším krajinám sveta, ak my v Európe, keď ho tvrdíme, že sme lídry a neplníme tie kritéria, ktoré, si, ktoré stanovilo OSN. No, OSN hovorí 40% do roku 2025 a my stále tvrdíme len 20%. Ďakujem veľmi pekne. Na teraz ďalší rečník, Chris Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že eh, v, pani komisárka, vy ste nám dostali pomerne zlé karty, eh, keď ste prišli do úradu eh, v období, keď hm, v vládne veľká vlna skepticizmu. Nože, Cancún najväčší problém bude nedostatok politickej vôle. No a my teraz môžeme uh, upozorniť na zostup Číny a Indie, ale aj, na, aj tak si myslím, uh, ale teda myslím, že ešte stále uh, že ešte stále má veľké úlohy uh, USA, USA, ktorá má najväčšie na, osob, na vyššie emisie CO2 na osobu a ďalšie veci bez USA sa nám nepodarí dosiahnuť medzinárodnú dohodu. No a teraz e, nie sú žiadne náznaky, že USA e, sú ochotné pristúpiť na takúto, e, na takúto dohodu. Zdá sa, že Obamovi sa nepodarí nič v kongrese presadiť. No teraz, čo sa týka domáce stratégie, tak hm, ste, máte pravdu, že klimatickú stratégiu treba prepojiť s inými stratégiami v iných oblastiach. Myslím, že dobrý príklad je naše minulotýždňové hlasovanie o redukcii emisí pre ľahké užitkové vozidla. A ja už som vám povedal predtým, že samozrejme ešte je tu mnoho lobbyingu proti tomu návrhu. No a keď sa to bude prezentovať ako opatrenie na palivovú efektivitu v prospech e, priemyslu a nie opatrenie na redukciu plynov CO2. Tak tam bude stále niečo chýbať. Hlasovanie minulý týždeň vyznelo pozitívne, ale e, my budeme potrebovať aj priazne výsledky hlasovaní na rade. Dobre, takže budeme musieť e, hľadať najlepší spôsob, ako prezentovať politiku, tak aby sme z toho dokázali čo najviac vyťažiť. No a na záver, k tomu skepticizmu a pochybnostiam proti klimatickým zmenám, aj napriek tomu, že vedecká obec má rovnaký názor, a znie čoraz presvedčivejšie. Revízia rady, alebo rad zrevidovala prácu IPCC a boli tu tiež pripomienky k predsedovi. Harold Shapiro navrhoval, aby logika toho, čo e, e, tá rada hovorí, že Regenda Bešári by nemal viac stať na čele IPCC počas nového hodnotenia. No a otázka je e, tento. On povedal, že on nebude rezignovať, ak všetky krajiny nepovedia, že musí rezignovať. No a podporujete v tohto líniu Šapiriho alebo Giriho. Ďakujem pekne pán Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne aj vám, pani komisárka, za to, že ste nás uviedli do problematiky. A načrli, čo sa bude diať v roku 2011. Tie tri témy, ktoré tu zazneli, sú veľmi dôležité. Avšak chcel by som zdôrazniť, že po zlyhaní konferencie v Kodani a po takom roku bez vetria, povedzme na medzinárodnej medzinárodnej scéne, hovorí, že je na čase, aby Európska únia ukázala, že je v tej prvej línii. No a súhlasím s čo povedal Dan, že v hre je dôveryhodnosť Európskej únie. My aj naďalej budeme navrhovať a tvrdiť, že napríklad naše cieľe na redukciu emisí e, závisia od medzinárodných rokovaní a rozmýšľame nad streamliningom klímy do ostatných politik, tak nie je jasné, čo my ako Európa urobíme v najbližšej budúcnosti. Takže v tomto zmysle očakávame jasné ambiciozne legislatívne návrhy vašej komisie, na to, aby ste riešili niektoré kľúčové otázky, napríklad emisie eh, námornej dopravy v rámci ETS. To je jasný krok, ktorý by mal byť prijatý. A vy ste tiež stručne hovorili o plynoch, avšak eh, tomto sa tomto sa dajú dosahovať ciele. Európa to môže urobiť aj sama a očakávame eh, ambiciozne ciele od Európy. No a teraz tý, ten 20-percentný cieľ redukcie, jedna z hlavných, eh, hlavných cieľov budúceho roka je, a naznačovali si to už rade, ale rada, to je jasné, očakáva analýzu eh, členských štátov. No a preto, keď hovoria, že eh, ešte predtým, než prekročíme ten 20-percentný cieľ, tak musíme preskúmať, ako to robia individuálne členské štáty. No a hovorí sa dokonca, že na jarnej rade očakávajú štáty novú diskusiu. Takže v akom rozsahu sa venujete analýze členských krajín, no a kedy bude táto hotová. No a na druhej strane, ak predložíte návrh nad rámec tých 20%, tak čo bude v tom legislatívnom rámci? Zamýšľate sa nad tým, čo bolo v oznámení eh, o nejakých eh, kvótach, nie, takže mohli by ste nám povedať niečo trochu viac ak sa tým zaoberáte, tak akým smerom? Je to v pracovnom programe na rok 2011, no a potom ešte stručne jedna vec, keď hovoríme o dôveryhodnosti EÚ, do konca tohto roka bude prijaté rozhodnutie, či v politike biopaliv bude nejaký ILO. No a to bude, jeden z hlav, to bude jedna z hlavných, hlavných aspektov, pretože ak to nebude prijaté, tak budeme, bude v hre naša, naša dôveryhodnosť. A to boli presne 3 minúty. Nož hm, dobre. Teraz ďalší, Peter Líze na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste ďalej sledovali jeden aspekt, o ktorom ste už hovorili, a to je cieľ 2030. Áno, niekedy sa tie spory relativizujú, či by sa dalo robiť niečo viac alebo menej. A keď eh, vieme, že čo chceme dosahovať z dlhodobého hľadiska, mohli by ste nám k tomu povedať niečo detaľnejšie a možno trošku objasniť eh, ciele 2050. Zajtra budeme hlasovať o uznesení a je to skutočne vynikajúci návrh uznesenia, ale na jednom mieste tomu celkom nerozumie. My, nerozumiem, my hovoríme v bode odseku 9, že do roku 2050 budeme, budeme mať ja, e, vedecké údaje, ktoré hovoria, že treba znižovať a, e, a e, emisie o 40 IPCC tvrdí 25 až 40 No a ďalej tam je, že v roku 2050 potrebujeme hodnotu 80 no a vedecká obec tu tvrdí 80 až 95 Ja by som vás chcel požiadať, aby ste to trochu upresnili. Tento rozsah, tento interval je veľmi e, široký, keď hovoríme 25 e, je málo, 40 je príliš veľa, 85, 90. Nuž, ako máme tomu rozumieť? No a na záver sú nejaké novinky v leteckej doprave. V Montreale sa uskutočňuje e, medzinárodná konferencia. Na plane sme vás podporili. No, že je tu nejaký výhľad, že sa nájde riešenie pre medzinárodnú leteckú dopravu, alebo no, blokáda tretich členských krajín bude naďalej trvať, keď nás chcú dokonca prinútiť k tomu, aby sme rušili našu, eh, našu prijatú legislatívu. Ďakujem pekne. Marita Ulfskog. Ďakujem za túto veľmi podrobnú úvodnú správu. Problém však spočíva v tom, že sme tu konfrontovaní s nebezpečenstvom, že sa síce do Cancúnu dostaneme, ale s tromi porážkami. Poprvé je to otázka rozpočtu, v rámci rozpočtu ešte nepadlo rozhodnutie, teda to, o čom sa už hovorilo v Kodani. To znamená pomoc v prípade klimatických zmien. Ďalšia vec. Je to pokus urobiť to, čo vlastne v Európskej únii môžeme urobiť, aby sme splnili ciele po kodaní. To znamená, uh, regulovanie emisí z užitkových vozidiel. A to potom znamená, že nesplníme tie ciele, ktorých ste mali vy, pani Hidegardová. A na treťom mieste chcem povedať, že pôjde o ďalšiu porážku, a to sú problémy súvisiace s emisiami CO2. To znamená tých 30 o ktorých je reč. Je veľa členských štátov, ktoré by radi pracovali v tomto smere, ale vedia, že iné členské krajiny sa nechcú uberať touto, krajin, touto cestou, dokonca moja krajina, Švédsko. Počas konferencií v Kodani sa Švedsko teda zdráhalo pohybovať sa smerom k tejto hranici 20 Nazdávam sa, že by bolo zlé, keby sme, tak povediať, išli s takýmto ľahkým kufrom do Kodani, do, Kodane, do Cancúnu. Prosím vás, pouvažujte o tom, čo môže komisia urobiť, ako presvedčiť radu, aby bola na našej strane a čo môžeme spraviť my, parlament, aby sme vás viac posilnili. Ďakujem pekne. Pani Lepáš. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Chcem sa poďakovať za váš príspevok. Dúfam, že v roku 2011 bude komisia schopná ponúknuť 30-percentné zníženie emisí. Ja mám hlavne dva body, na ktoré by som sa vás chcela spýtať. Poprvé, to sú ropné piesky, Možno je to podružná záležitosť, ale mňa to veľmi zaujíma. A mňa by zaujímalo, čo si o tom vy myslíte, pani komisárka. Dnes je snaha zvýšiť produkciu ropy. Je absolútne jasné, že pokiaľ povolíme spoločnostiam veľmi zvyšovať výrobu ropy, či to je na báze offshore alebo prostredníctvom ropných pieskov, budeme mať problémy zabezpečiť znižovanie emisí CO2. Čiže moja otázka znie, aký je váš názor na výrobu ropy z ropného piesku. A ďalej otázka číslo 2. Tá sa týka vyhodnocovania ťažby z tohto ropného piesku. Je jasné, pokiaľ nemáme jasné čísla, dosiahnem ekonomickú eh, realitu, ktorá nebude mať nič spoločné s ekologickou realitou. Ja si myslím, že táto téma je veľmi dôležitá. Ďalej. Chcem sa spýtať na agrokarburanty. Smernica, ktorá sa zaoberá kvalitou pohodných hmôt, Teda pýtam sa, myslíte si, že lehota do 31. decembra sa bude rešpektovať? Pristavím sa pri tom, vyčerpala som môj čas. Chcem sa vám poďakovať za váš záujem. Rada by som sa spýtala, či budete brať do úvahy ovplyvňovanie pôdy je jasné, že pokiaľ túto otázku nebudeme brať do úvahy, nedosiahneme presné bilancie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Spomenuli ste, pani komisárka, že je mimoriadne dôležité, aby Európa mala jednoznačné stanovisko. Viete, že v Lani to tak nebolo. Nemali sme jednotné stanovisko z viacerých dôvodov. Jeden dôvod, ten spomeniem. Ide tu o kvóty CO2 a o možnosť predávať kvóty po roku 2012 Jednotlivé krajiny majú rôzne dejiny, rôznu históriu. Aj po Kyote mali krajiny rôzne možnosti. Napríklad Poľskom zaznamenalo 6-percentný pokles, teda angažovalo sa za 6 a dosiahli 13%, Rumunsko malo 8% a dosiahlo 37%, eh, v Maďarsku je to 6%, dosiahli 23%, tak oveľa viac, ako sa zaviazali a v iných krajinách to bolo ináč, mali ctižiadostivé ciele, ale tieto ciele nedosiahli. Mohli by sme teraz povedať, že spomínané štáty, Baltské štáty, Česká republika, Slovensko, to sú tie krajiny, bez ktorých, teda ktoré dosiahli ďaleko viac, ako si predsa vzdali. Bez týchto krajín Európska únia by nebola splnila svoje ciele. A z toho dôvodu môžeme povedať, že tento boj nemôžeme viesť ďalej, respektíve nemôžeme byť priekopníci, čiže štáty, ktoré som spomenul, dosiahli svoje ciele a teraz máme byť potrestaní, pretože Európska únia nám nechce povoliť, aby sme po roku 2012 predávali naše kvóty. Počas rokovaní je dôležité, aby Európska únia mala spoločné stanovisko. Ale je to dôvod na to, aby sme nemali spoločné stanovisko. Čo ste spravili v ostatných mesiacoch, aby sa situácia zmenila? Ďakujem. za Zanines a myslím si, že potom by ste mali pani komisárka odpovedať. Welcome, commissioner. Ďakujem pekne, pani komisárka. Chcel by som vás srdečne privítať a a teraz k e, tej, tej smernici o, o palivách, o, e, o trochu o bitumenových e, pieskoch. Je to pre nás veľmi dôležité, dôležitá téma a vieme, že vy chcete tú štúdiu a máte hodnotu do roku 2011, ale dôležité je, aby sme mali niečo skôr pretože takéto odhady už uvádza 12 štúdií. No a vy ste hovorili často o tom, že Čína ide dopredu a my možno už zaostávame. Môže, môže, môže, nemôže sa stať, že Čína tým bude súhlasiť, že Čína súhlasí e, klimatickú dohodu. Nemôže to byť taktika, pretože čo skoro budú mať technológie. Ďakujem pekne. mimo, Ďakujem pekne, to bolo veľa otázok. Dobre, ja sa budem eh, snažiť eh, neodpovedať veľmi dlho, ale boli tu dôležité veci. Najskôr rýchla Zeber, konkrétne eh, nejaké boty, body pre Cancún. Ja si myslím, že sa budeme musieť snažiť pretaviť tie, dohy, na sme, toho, tie body, na ktorých sme sa dohodli v kodaní do konkrétnych ustanovení. No a ďalej. Všetky krajiny musia dodržiavať eh, svoje prísľuby eh, z Kodane, pretože ak nie, eh, tak celý psychologický rámec pre Cancún bude zlý. Všetky, všetci musia uh, uh, splniť svoje záväzky ďalej, ambície. lesníctvo Red Plus. A musíme to finalizovať a rovnako adaptácia technológie v novembri, budúci mesiac, pred Cancúnov, pána na vysokej úrovni banky Muna predloží svoje návrhy, takže budeme môcť začať hovoriť o dlhodobej finančnej architektúre, čo je tiež veľmi dôležité. Ďalej ja som presvedčený o tom, že sa musíme snažiť e, pokračovať v MRV a ďalej e, detálnejšia sa venovať týmto otázkam. Bolo to veľakrát eh, už prediskutovávané na formálnych, neformálnych zasadnutiach, takže budeme musieť eh, v tomto pokračovať. Mohla by som hovoriť o ďalších veciach, ale toto, je, toto sú tie hlavné elementy. No a ďalej veľmi dôležité je, aby to bolo všetko vyvážené. Nože, eh, poviem to veľmi, veľmi, veľmi jasne. A to priame financovanie a prísluby nie sú jasné ale to v zásade robíme. No a potom niečo k dlhodobým záväzkom, bez toho, aby sme urobili čokoľvek iné, tak to by bolo nevyvážené. A rovnako nemôžeme prijať, že sa dohodneme len na niektorých veciach z kiotského protokolu, ale, alebo len veci, na, na veciach z kiotského protokolu a nič iné. To treba tiež vyvážiť. Ospravedlňujem sa, nie všetky odpovede budú také dlhé. A dôležité je tiež druhé obdobie záväzkov. Viem, že mnohí z vás sa tým zaoberajú. Či by sme mali prijať eh, druhé obdobie záväzkov pre Európu? Dovolím povedať, že jasne myslím, že to bude nejaká dôležitá otázka v Kankúne. Pretože väčšina, ktorá si uvedomila, že ak by sme to urobili eh, bezpodmienečne a nikto iný by to neurobil, ani Rusko, Japonsko, USA, tak eh, by to vôbec neprispelo k zlepšeniu environmentálnej situácie. Skutočne neušetrila by si tam ani tona emisí CO2. Takže samozrejme môžeme prijať od druhé obdobie záväzkov. My sme za legálne, právne záväznú dohodu. Ale aj ostatní musia niečo urobiť. No a my musíme vyriešiť niektoré problémy EUS a LULUSIEF a to je vece, kde kyotský protokol nemá environmentálnu integritu. No a mnohé strany to už pochopili. No a dovolte mi tiež povedať, niektorí tvrdia, že Európa by mohla prijať aj druhé obdobie záväzkov, povedzme do roku 2018. Áno, ak by sme to urobili, tak čo? Čo by sa stalo? Prvá vec, čo by sa stala, že by by Amerika stratila akúkoľvek motiváciu robiť niečo do roku 2018. Takže preto treba konať opatrne a nehovoriť veci, ktoré síce znejú pekne, ale nič neznamenajú. Len zmierňujú tlak na tých, ktorí musia niečo robiť, no čo sa týka rozpočtu. No. Tak potrebujeme climate proofing. S Johannesom Hánom sa tomu veľmi intenzívne venujeme vy ste povedali, že kedy, a spýtali ste sa, kedy budú predlžené ďalšie návrhy o energetické účinnosti. Ja si myslím, že mnoho vecí, eh, na mnohých veciach sa pracuje. A no, sú tu aj ďalšie otázky. No a No a buďme k sebe úprimní. Čím špecifickejšie a odporúčania a návrhy predložíte, tým lepšie. No a ja myslím, že mali sme byť ambicioznejší ako 20% do roku 2020, a tak to je pravdepodobne, pravdepodobne zlepšenou energetickou účinnosťou, alebo zlepšená energetická účinnosť je ten najlepší, najlepší spôsob. Takže vaše návrhy budú veľmi dôležité. Ďalej som povedala niečo k stanovisku Európy. Vy ste povedali, že sa od Kodane nezmenilo. Nie, možno nie, ale možno pretože Európa eh, nebola tou príčinou, prečo sme v Korene neprijali eh, dohodu. My sme chceli prijať nezáväznú dohodu. Vy tvrdíte a pýtate sa, kedy budú tie podmienky vyhovujúce, vhodné. Ja si myslím, že poprvýkrát sme predstavili eh, záujmy Európy. Nie je to len o medzinárodných rokovaniach, úprimne povedané, a pán Arsenis to naznačil, čo ak medzinárodné eh, rokovania sa v budúcnosti a v nasledujúcich rokoch nikam nepohnú. Budeme sa my držať, držať tých 20%, keď napríklad v, ďalšej, v ďalšom čínskom pláne uvidíme, že robia mnohé veci. Takže áno, treba vnímať, čo robia druhý, ale rovnako je to v našom eh, vlastnom záujme. Tá konkurencieschopnosť, ako ste povedali, treba sa snažiť byť ambiciózny. My sme dali im prostriedky a teraz je na členských štátoch, aby to reflektovali. A tak ako mnohí z vás povedali, tak niektoré, niektoré krajiny predložili správy späť, ale úplne povedané, väčšina z nich sa nevyjadrila zatiaľ jasne, o ktorú budeme rokovať na environmentálnej rade hlavy štátov a vlád budú rokovať koncom, koncom tohto mesiaca, ale mnohé krajiny stále kalkulujú, čo robia. Samozrejme, mali by sme ísť, ak sa dá, k 25%. A myslím si, že Cancún, tak ako mnohí naznačovali, myslím si, že po Cancúne tie diskusie nám budú môcť dať možnosť, že dokážeme e, diskutovať. Mnohí sa pýtajú, čo budeme robiť s členskými krajinami. Pracujeme s každým členským štátom. Boli tu generálni riaditeľia. Mnohí sa snažia vyhodnotiť z celkovej perspektívy EÚ, aké budú perspektívy, ako to bude vyzerať na úrovni členských štátov EÚ pretože sa môže stať, že to rozmiestnenie bude nerovné. Kde sú teda potenciály a, potenciály a nákladovo najefektívnejšie veci, takže mali by sme asi mysleť na to, ako to prepojiť s finančnými výhľadmi, pretože tam je tá ambícia, že by sme mohli mať viaceré veci koherentným spôsobom. Chris Davis hovoril o nedostatku amerického vodcovstva, súhlasím. Najhoršie však je, že iní potom majú oveľa ľahšie skryť sa za členskými krajinami. Spomíname to na všetkých eh, bilaterálkach. Je to smutná skutočnosť. Vtedy medzi, teraz medzi voľbami sa nedá veľa robiť len sa dá vec konštatovať. Ale súhlasím, že toto veci sťažuje, ale pochopila som, že balíček, ktorý som e, popísala pred Cancúnom, to sa e, nedá urobiť v zvanickej vedenia, pretože oni musia prevzať zodpovednosť. Myslím si, že je dôležité, aby parlament bol čo najambicioznejší. Samozrejme, že naše ciele nevznikli z ničoho, a jeden z dojmov z minulého týždňa, keď som diskutovala s predstaviteľmi automobilového priemyslu, veľmi ich naplňalo obávami, že na úrovni osobných vozidel sa deje veľa inovácií. Vysvetlila som, že práve preto, lebo sme pred pár rokmi mali ambicioznú legislatívu pre tieto vozidla, takže teraz oni musia inovovať. Odpovedali áno, ak je takáto peť, nemali by sme sa z toho poučiť zo všetkých tých čas, keď sa hovorilo v autopriemysle, že to nepôjde, že je to drahé, že by sme si mali trúfnuť od začiatku veci robiť správne. Myslím si, že toto treba robiť aj inde a minulý týždeň sme sa dohodli, je dôležité mať ambiciozne ciele 2020, skepticizmus k špecifickým otázkam IBCC, EÚ ako taká a aj Európska komisia nemáme formálnu úlohu v IBCC, takže na, na to neodpoviem. Členské krajiny sú tu zodpovedné. Čo teda chcú v IBCC? Už som vám odpovedala aj na slova pána Jensena, pokiaľ ide o analýzu členských krajín. Takže doteraz to vyzerá tak, že Francúzi a takisto nemecký minister boli veľmi jednoznační. Dánsky predstaviteľ povedal minulý týždeň, a to je príklad zvažovania na, na úrovni členských krajín, podobné, podobné slova o ambicioznych cieľoch. Takisto ste sa pýtali, čo budeme robiť s tými 20%. Myslím si, že treba povedať, že tu zrýchlenie inovácií inej povahy ako obchodná schéma z e, obchodovania s emisiami, takže toto sú tiež prepojenia na rozpočet. Pán Líze, vy ste sa pýtali, ak sa nemýlim, na 80 Malo by nám byť jasné, že ak, ak povieme 80 80 e, a nie tých e, 80 až 95, tak to bude také, také červené návestie, taká vlajka v očiach narastajúcich ekonomík. To sú ich obavy. Ak my sme nie, nie sme najambicioznejší do obdobia 2050, tak oni sa obávajú, že uhlíková problematika pre nich je e, veľmi limitovaná. A jedna z vecí, s ktorou nemôžeme súhlasiť, je globálny cieľ 50 teda diskusie z Kodane. To je obava pre Čínu, Indiu, že budú mať malý, príliš malý rozvojový priestor. U tých 80% treba vedieť, že to je medzinárodne veľmi kontroverzný cieľ a nebude to o to ľahšie dosiahnuť dlhodobo 50%. Či je tu áno alebo nie k e, letectvu, jednoduchá krátka odpoveď je, že nie. Návrhy, o ktorých sa dnes bude mimochodom rokovať, hovoria o tom, že budeme sa snažiť o vysoké ambície, ale tí z vás, ktorí s tým pracujete, viete, že je veľmi dôležité toto a nevieme, či koncom tohto týždňa, či budeme mať rovnakú situáciu o tri roky, alebo či tu bude pokrok. Je to však veľmi zložité. Nemôžeme pripustiť, aby nám iní podkopovali systém a vetovali ho Mnohí s nami nesúhlasia, ale budeme sa snažiť našu úlohu zohrávať čo najlepšie. Pani Ulskok mi spomenula niektoré problémy rozpočtové. Určite ste hovorili o, o veciach, kde Európa počas belgického predsedníctva sa to budeme snažiť ukončiť v prvom čítaní a dúfam, že sa nám podarí predstúpiť s ambicióznym návrhom s vy ste povedali, že čo môže komisia robiť s cieľom, aby prinútila robiť radu to, čo chceme. Nuž, my môžeme poskytnúť dobré kvalifikované argumenty a čísla a výpočty a potom je na nás všetkých, aby sme presvedčili členské krajiny. Ale v konečnom dôsledku, ako to budeme riešiť, je aj otázka, ako budeme definovať rast konkurencie, schopnosť budúcnosti som presvedčená, že tí, ktorí si myslia, že riziko e, e, uhlíkového úniku je vlastne jednosmerná cesta. Je to, na to treba odpovedať, že treba si uvedomiť, že sme, by sme stratili pracovné miesta, ak by sme boli príliš seba uspokojení. Takúto diskusiu treba mať. Pani Lepáž, odpoviem e, na tému, ktorú ste mimochodom nadniesli mnohí. Podporujem pozíciu viacerých v tejto miestnosti. Nie je celkom pravdou to, čo bolo povedané. že totiž ste nevedeli, kde veci skončia. Je tu veľmi dôležité posolstvo, a to som vám mnohým napísal v písomnej odpovedi pri výmene názorov. My robíme analýzu presne tak, ako sme to robili aj predtým. Keď som nastúpila do pozície, videla som, že tieto analýzy sa nerobili e, pre zvyšok oblasti. Môže to byť problém súdne procesy a preto je veľmi dôležité, aby sme e, zastávali našu pozíciu, že použijeme rovnakú metodológiu. Preto som požiadala no, moju, moje služby, aby do konca roka pristúpili z takejto analýze aby sme boli v tomto silní. Ale už teraz sme vysnali signál, aby tu boli e, prednastavené hodnoty. To treba povedať v situácii, keď, keď sa e, teraz do Európy veľa tohoto nedováža. Každopádne to bude pred koncom, e, budú, bolo pred koncom minulého roku. Vy ste sa pýtali na lehotu ekopaliva, obnoviteľné zdroje. K tomu prebiehajú konzultácie, skončia v oktobri. Čas e, je krátky, ale urobíme čo najviac. A, a posledný rečník sa pýtal e, na EEU. Je to obrovská diskusia. Viete, prečo je tá diskusia zložitá? Máme miliardy tón horúceho vzduchu tu v Európe. V Rusku je to 8 miliard tón horúceho vzduchu. Ak to prenesieme do budúceho obdobia, podkopeme e, dopad všetkých iniciatív, všetkých ďalších vecí, ktoré robíme. A preto je to rozhodujúca diskusia. Musíme sa starať o environmentálnu integritu, ale vieme, že pre členské krajiny je to zložitá diskusia pre Európu to bude ešte väčšia výzva, ak by sme sa nepokúsili vyriešiť túto slabinu kiotského protokolu, pretože by sme tu potom mali 8 miliárd horúceho ruského vzduchu, ktorý bude napájaný do našeho systému a podkope to e, celý systém. Myslím si, že tento problém však vyriešime. Uh, Ďakujem. E, dúfam, že budete mať trošku viac času než po pol piatej, pretože by sme už vlastne boli na konci tak, takejto výmeny názorov. Ďalší rečníci, prosím, máte dve minúty, inak poslední nebudú mať možnosť vyjadriť svoj názor. Satu Hasi, nech sa páči. Thank you very much. Uh, well, Mrs. Commissioner, you have already covered a lot of topics, but uh, I would like to uh, raise... Hovorili ste o mnohých témach. Ja by som chcela uviezť dve ďalšie. Jedna z nich sa týka energetického označovania osobných aut. Ide tu o novú legislatívu v tejto oblasti. Rada by som sa spýtala, prečo by sme mali používať takéto označovanie, teda pokiaľ ide o túto energetickú účinnosť. Druhá vec, veľmi stručne ste hovorili o LLCF. Je to veľmi dôležité pre klimatickú politiku Európskej únie, ako aj pre celý svet. Uh, Mohli by ste nám povedať podrobnejšie, aký je váš názor? Aký by mal byť cieľ Európskej únie pri medzinárodných rokovaniach, pokiaľ ide o tieto pravidla LLCF? Ďakujem pekne, pani komisárka za tieto úprimné odpovede na naše otázky. Vaša zodpovednosť je obrovská, možno ďaleko väčšia, ako si myslíte, pretože sme v predvečer zostavenia novej vlády v Holandsku. Prosím, pokračujte v dobrej práci pre Holandianov, pretože podľa všetkého v Holandsku sa končí s týmto pozitívnym myslením v prospech životného prostredia. Hovorili ste o fosílnych palivách. Ja sa chcem spýtať na otázku náhrady za fosilné paliva. Momentálne nie som veľmi spokojný, pokiaľ ide o odpovede na úrovni členských štátov. Zaujímalo by ma, či máte konkrétnu agendu, teda ako zaobchádzať s touto záležitosťou Vittorio Prodi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu prítomnosť e, pochybujem i naďalej o tom, čo som počul, pretože ak neprídeme s politickým návrhom, ktorý by išiel správnym smerom, tak to k ničomu nepovedie. Opäť opakujem, je dôležité, aby sme mali systém obchodovania s emisiami, ktorý teda systém, ktorý bude jednoduchší, potrebujeme e, klimatickú spravodlivosť. parlament už na túto otázku poukázal. E, rád by som ďalej zdôraznil, že pre mňa tá diskusia o cieľoch 20% či 30% pre rok 2020, už ja to vidím tak, že táto diskusia je v podstate bezpredmetná pretože mm, je dokázané, že je celkom možné, že je celkom primerané mať do roku 2050 nulovú bilanciu uhlíka v našom hospodárstve, v našej ekonomike. Tak čo môžeme spraviť v časoch krízy, aby sme splnili tento cieľ? Pretože je veľmi dôležité, aby sme investovali do tejto budúcnosti. Ja si myslím, že to možné je. Som členom pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá prispôsobovaním sa klimatickým zmenám. Táto pracovná skupina bola založená v tomto výbore, teda týmto výborom. Ja si myslím, že by sme si mali položiť otázku prispôsobenia. A to tak, aby sme zohľadnili celý systém a nie len určité malé časti Mám um, mnoho vecí, o ktorých by som chcel hovoriť. Som znepokojený, pretože vieme, že máme v Kankune prehovoriť jedným hlasom. Ale keď si pozrite pozmeňovacie návrhy, o ktorých máme zajtra hlasovať, jednotní nie sme. Takže otázka znie, na aké konkrétne predstavy sú v rade, sú tam významné krajiny, ktoré už teraz hovoria, že nechcú hovoriť jedným hlasom. A ja e, viem, že máte kontakty na Spojené štáty, to znamená, na aké signály tam počujete niektoré oblasti, ako napríklad energetická účinnosť, takže tam už je formulovaný názor. Mohli by ste povedať dve, tri vety? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, čakal som na vašu odpoveď v prvom kole, ale ja mám taký dojem, takej istej frustrácie. Mám pocit, pane komisárka, vy hovoríte o ambíciách a my čakáme, že dôjde k nejakej takej konkretizácii týchto ambícií. Hovoríte o členských štátoch, opakujete stále členské štáty, členské štáty, počul som to aspoň 20 krát. Chápeme, že pripisujete veľký význam tomu, akú závažnosť majú členské štáty. A druhé kľúčové slovo, ktoré považujem za veľmi dôležité, je tá nemožnosť, neschopnosť rokovať, teda neschopnosť Európskej únie rokovať voči teda členským štátom. To považujem za veľmi dôležité. Zatiaľ som ešte nepočul z úst pána Barosu ako predsedu Európskej komisie. Nepočul som, že by bol hovoril o skutočnej európskej ambícii, pokiaľ ide o otázku oteplovania. Čiže v rámci ekonomickej krízy, ktorú sme zažili, myslím si, že ide o kľúčový prvok. Teda očakávam a považujem za neúspech komisie. Ja myslím, Kodaň bola pre komisiu neúspechom. A často e, počúvame také názory, ktoré si odporujú, teda pokiaľ ide o očakávania v súvislosti s Cancúnom. Rád by som sa spýtal, či má Európska únia, či hodla Európska únia byť partnerom Číny, či sa bude snažiť teda byť partnerom Číny. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som bol veľmi spokojný s tým, čo ste povedali o energetickej účinnosti, ale myslím si, že o tom len rozprávame, ale nerobíme v tomto ohľade dosť. Tak sme videli, ako sme dopadli e, v súvislosti s redukčnými cieľmi. Nikto nechce, aby Kyoto vstúpilo do druhého kola, Spojené štáty a Čína nie sú, tak povediať, spoluhráči Takže ako dosiahnuť ešte ambicioznejšie ciele? Čiže doplnkové, alternatívne k tým povinným, teda obligatórnym. To by bolo niečo, čo by bolo ďaleko lepšie pre našich voličov. a môže ich to presvedčiť o našej politike boja proti klimatickým zmenám. Úprimne povediac, zatiaľ nevidíme veľký pohyb. A ešte jedna otázka, ktorá sa vzťahuje na adaptáciu. Hovorili ste veľa o prioritách, o prioritách v rozpočte, ale ja mám taký dojem, že sa nevenujeme v dostatočnej miere výskumu to znamená na regionálnej a národnej úrovni, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. V Bielej knihe sme mali to isté, čo písalo IPCC pred dvomi rokmi. Potom sme hovorili o Malaya Gate, kde dochádzalo ku mnohým nesprávnym krokom. Takže je dôležité, aby sme sa venovali viac výskumu v Európe, aby sme mohli rozvinúť túto adaptačnú politiku. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, každom dokumente sa píše o strategickej systematike, o integrovaných riešeniach, alebo teda takéto podobné formulácie. Keď sa zvolila nová komisia, mnohí komisári eh, hovorili o zmenách, o zmene paradigmy. Mňa by zaujímalo ako to, eh, že po roku práce novej komisie pokiaľ ide teda o zdravotníctvo, dopravu a tak ďalej. O akú e, zmenu paradigmy tu ide? S akými zmenami paradigmy sa ráta v týchto, odvetviach? v týchto odvetviach, ak sa dívame na tieto veci komplexne? tak bude závisieť aj úspech o týchto bude e, závisieť úspech od týchto spojení. Ako sa dívate vy na túto zmenu paradigmy? Ďakujem pekne. Ja by som bola rada, keby sme upozornili na to, že Európska únia si je jednotná Povedali sme, že sme nehovorili jedným hlasom. Čiže nebolo jedno, či bol niekto z Nemecka alebo z inej krajine, keď podporoval Európsku úniu, ale existujú aj národné záujmy, ktoré sa tu kryštalizujú španielský a nemecký komisár sú za, teda zastupujú, vystupujú tak, ako by za, e, sa zastávali svojich vlastných krajín. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli v súvislosti s odstránením podpor pre e, priemysel ťažiaci uhlie Mnohí majú zlú kvalitu tohto priemyslu a to vysiela veľmi zlé signály na vonok. Ale čo sa deje v Nemecku, to je tiež veľmi zaujímavé. Aj v Nemecku je snaha opäť zaviesť štátnu pomoc, podporu. Otázka teda znie, či v Európskej únii e, budeme mať e, jeden názor, pokiaľ ide o túto progresívnu environmentálnu politiku. Ja si myslím, že by sme mohli prispieť všetci k tomu, aby sa nevyvíjal takýto náklad. Ale tieto dva príklady Španielsko a Nemecko sú tragické prípady a ja dúfam v pozitívnu odpoveď z vašej strany. E, myslím si, že e, <clears throat> pre Dánsko je to pekné, pretože práve tam e, je táto energia. Ďakujem. Pani Satu Hasi spomenula smernicu o označovaní a od aký je harmonogram pre tento rok, aký sa, čo sa bude diať, pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami. My sme sa, hovorili sme už o letectve a my sme požiadali komisiu tiež o štúdiu k námornej doprave, kde, kam ste sa dostali v tomto. A potom ešte posledná otázka. Spomenuli ste e, cieľ 2030 e, pre klima, klimatické zmeny. Môžete nám k tomu niečo povedať? a Judith Berkis posl- ako posledná. Pani komisárka, ďakujem vlastne Linda, že si spomenula tú poslednú vec. E, tieto e, palivá sú veľmi dôležité, podobne ako letecké dopravy. A pokiaľ ide o hovorenie jedným hlasom, o tom sme hovorili veľakrát. My sme navrhli, ja som navrhla, už na tom vypočutí vás, aby sa Európska únia mala špeciálnu kompetenciu k, vyjadra, k vyjednávaniu o klimatických dohodách, politike, zmenách, taký širší kontext, takže nemohli by ste tam navrhnúť e, exkluzívny mandát pre klimatickú politiku a potom efektívnosť zdrojov. To je veľmi dôležité, aby sme zredukovali naše emisie, predovšetkým pokiaľ ide o trvalo udržateľné správanie odpadu kde sa veľké e, zisky dajú e, a užitok získať. A užitočnosť zdrojov je vlajková loď EÚ. Toto sa zohľadnilo už v Cancúne, predovšetkým, keďže ide o skutočný summit v roku 2012, svetový summit. Ako budete riešiť toto? Ešte dve poznámky Hovorilo sa o benchmarkoch, o pravidlách k opciám, k, k aukciám. Ešte sa tu nehovorilo o CDM. Viete, čo je veľký problém, keď sa k tomu má niečo povedať? Počul som, čo ste hovorili k, druhej, eh, k druhom období záväzkov po Kyoto 2. V zásade by Európa nemala problém s takýmto druhým obdobím. Máme tu zákonodárstvo pre 2020 v podstate je tam všetko, všetko, čo, k čomu sa globálne musíme zaviezať. Ak by sme to nerobili, tak to je tak tá otázka, čo bolo prvé, či sliepka alebo vajce. Takže keďže vajce nie je vidieť, e, viditeľné, keďže Američanom a Číňanom sliepka nie je dôležitá, tak sa dá povedať, že keby prišla Kyoto 2, tak by Európa bola v dobrej pozícii globálne a tí ostatní by e, sa blamovali a boli by pod tlakom urobiť než, viac, než robia. A potom ešte malá technická otázka. Parlament ide s delegáciou do Cancúnu, oficiálne 15 osob, ale ako viete, je tu veľká angažovanosť. Ďalší kolegovia sa chcú zúčastniť. Dúfam, že by ste nám mohli prislúbiť, že aj poslanci, teda zástupcovia občanov, boli akreditovaní a nezostali stať pred, pred dverami. Myslím si, že e, poslanci musia mať prístup k rokovacím miestnostiam a budovám. Najprv otázka Satuhasi a Linda McEwen, obe sa pýtajú E, pýta, e, pýtali na označovanie osobných vozidiel. Je to dlhý príbeh, áno. A komisia o tom diskusuje, diskutuje, čo s tým urobiť. Myslím si, že je dôležité, aby sme niekedy robili več, veci, ktoré pochopia spotrebitelia. Taká je moja perspektíva. Ja chápem, že na toto sú rôzne pohľady, ale my to diskutujeme. A myslím si, že občas by sme mali robiť niečo, čo je bližšie k občanom. Ďalšia otázka sa tu hasi. Musíme sa pokúsiť nájsť e, e, riešenie medzi sieťami. Nemôžeme e, pokračovať v diskusiách. Ja osobne pôjdem piatok do Fínska. Bude tam viacero krajín, ktoré majú tento problém. Treba sa pokúsiť nájsť jednu európsku pozíciu a musíme sa nájsť, pokúsiť nájsť kompromis, aby tu bola konzistentnosť nášho prístupu v Európe a čo chceme, aby bola línia medzinárodne. Takže na tomto fakt makáme s cieľom dohodnúť sa, e, mať referenčný rok a tak ďalej. To by bolo logické. Ďalšia otázka bola e, v dotáciách na fosílne paliva. Myslím si, že e, dotácie uhlia. Už riešenie komisie je jeden z možných príkladov. Ďalšia otázka sa tiež tohoto týkala. Sú tu dva eh, prípady. Všeobecná pomo- pom- pomoc štátu neziskovým uholným baniam. Treba pokračovať, pokračovať, pokračovať, ale byť obmedzený. A pre túto komisiu je dôležité vyhlásiť, že to bude musieť vypršať v rámci našeho mandátu. A preto 1. oktobra 2014 to je lehota aby sme to nenechali novej komisii, aby začali tie diskusie odznova. O to ide, to je z environmentálneho hľadiska zmysluplné. Potom je tu diskusia o špecifickej štátnej pomoci právnej základni tohoto. Keď komisia pred týždňom toto prijala, bolo to lehota 2014, čo po e, klimatickej stránke je dôležité, je, aby takáto lehoda, lehota pre tieto dotácie vypršala 2014. Čítala som názory rôznych denníkov v rôznych krajinách. Ako sa povie, povie, že niektorí nemajú tieto bane, ale myslím si, že treba si byť vedomí toho, že sú tu príklady v členských krajinách, kde jedna konkrétna členská krajina dáva ročne 50 tisíc eur v dotáciách na činnosť. Dalo by sa výrazne transformovať ekonomiky, keby ste mali 50 tisíc eur ročne na prácu. Tu treba byť konsistentný. Nemali by sme mať len de- e, deklarácie o mm, odpútaní týchto e, fosílnych palivách, hovoriť o Indii, Číne, obrovské výzvy, ak to nedokážeme vyriešiť na európskej pôde. To je pre mňa veľmi dôležité. Pán Prody, e, chápem vašu poznámku 2050, viem, aké je to ťažké, aké je to ťažké v určitých členských krajinách. Takisto pán Florenc, vy ste hovorili o hovorení jedným hlasom. Pán Florenc odišiel, ale súhlasím, že ak sa pozriete na vaše pozmenujúce návrhy a diskusie medzi členskými krajinami, áno, to sú podrobnosti, kde možno nesúhlasíme do 100% o všetkých bodoch, ale myslím si, že keď prídeme za medzinárodné rokovacie stoly, treba byť disciplinovaní. Treba prekonať tieto malé rozpory a treba hovoriť jedným hlasom za Európu. Inak nás nebudú počúvať. Mali by sme sa poučiť skodanie. Pán Paňo, vy ste sa pýtali, kde zostáva dosledovávanie a už musím vám pripomenúť, komisia funguje 8 mesiacov, snažíme sa riešiť energetickú efektivitu, infraštruktúru, e, cieľ 2020, 2030, dane energetické, všetko sme to diskutovali, diskutovali, diskutovali. A myslím si, že môžete o tom pochybovať, môžete hovoriť o rozpočte, doprave, adaptácii, mainstreamingu, klíme, ale aj tak je spravodlivé povedať, že všetky tie dôležité páky sa v tejto fáze hýbu. Rozumiem tú, tú frustráciu. Myslím si, že my veci posúvame. Ďalší rečník sa pýtal o energetickej účinnosti. Viete, že to je portfólio pána Oettingera a viem, že v roku 2011 pán Oettinger bude prezentovať stratégiu pre energetickú účinnosť. Súhlasím s vami, že nedostatočne veľa sa deje vo výskume, Dalo by sa robiť toľko vecí v toľkých oblastiach spoločne, ale keď ide o inováciu a nový rozpočet, vývoju a výskumu je dôležité, aby energetická účinnosť, infraštruktúra, klimatický výskum, aby toto všetko malo veľký podiel týchto vecí. A ešte jedna vec, 30 rôznych odporúčaní Bielej knihe z minulého roku, clearingový dom napríklad a my teraz sledujeme špecificky všetkých týchto 30 odporúčaní, takže myslím si, že veci sa tam hýbu. Súhlasím s pánom Peterle o prepojených paradigmách, iniciatívach EÚ v tejto veci. Potom prišla pani Auken a pani e, McEventy sa pýtali na označovanie aut, takisto k námornej oblasti, čo sa tam deje. Nuž nie veľa, globálne neveľa. A preto Európsky parlament a Rada a Komisia povedali, že ak sa globálne nič nedeje, tak my sa musíme pozrieť na to, čo môžeme robiť regionálne. To vieme. Je to v našom pracovnom programe. A musím povedať, nebolo povzbudivé. Čo sa udialo minulý rok na IMO, je veľmi zložité pochopiť. Nevchápu, že je to veľmi zaujímavé. Rieši to ako sektor, ale na druhej strane chápem, že, že sú to rovnakí ľudia, ktorí sú na medzinárodných rokovaniach a preto sa pripravujeme a už komunikujeme s rôznymi, rôznymi stranami budeme sa držať toho, čo sme slúbili parlamentu a rade, že ak sa nedostane pokrok na medzinárodnej úrovni, budeme musieť urobiť čosi sami, tak ako sme to urobili v letectve. Viac vám nemôžem povedať k 2030, keď e, budeme mať nízkouhlíkovú stratégiu 2050. Podľa nás je veľmi logické nielen hovoriť o 2020, ale tiež povedať v poriadku, čo bude možné, čo e, bude pravdepodobné v roku 2050 a treba vytvoriť cieľ pre 2030. Napríklad Američania to už urobili. Zobrali si lehotu do 2025, potom 2030, takže oni už vidia, ako to riešia naši teda konkurenti. ďalej otázka o tom, či budeme zavazať nejaké výhradné kompetencie EÚ. No už úplne povedané, že táto otázka o tom jednom hlase nie je o tom, kto bude hovoriť, pretože či už tu bude niekto ten alebo onen, tak je to o našej vlastnej vnútornej disciplíne, aby sme zaistili, že všetky 27 štátov bude akceptovať to, že naše signály musia byť rovnaké. My, nám musí ísť o to isté treba vysielať rovnaké signály. Tak preto to podľa môjho názoru musí byť hlavná diskusia a myslím, že to treba neustále opakovať aj pred Cancúnom. Ďalej ste hovorili o efektivite využívania zdrojov. To je samozrejme veľkou loďou komisie. No, komisár Potočník sa tomu veľmi intenzívne venuje a spolupracujeme v tom no a ja môžem len povedať, že ja som e, členkou panela Banky Muna pre globálnu udržateľnosť No a to je panel, ktorý musí prispieť eh, k systému OSN. No a potočník a ja sme diskutovali o tom, ako čo najefektívnejšie využíva zdroje a ako to premietnúť do tohto panelu. Takže ja som tam takže mm, ako, uh, nie je zástupňa EÚ. No a preto treba nejak zosúľadiť, ako e, vyriešiť e, využívanie, efektívne využívanie zdrojov, e, energetickú účinnosť a tak ďalej. Koncom budúceho roka zasadne tento panel. No a na záver zodpoviem otázku predsedu o CDM ešte Nuša. Ako viete, snažíme sa o modernizáciu v rámci CDM. No a jedna z vecí je, že sme začali bilaterálnu spoluprácu na expertnej úrovni s Čínou, o sektorálnej spolupráci a o trhoch. Ja si myslím, že to je pre vás zaujímavé, pretože na kontextu sa hovorí, že čakáme na Čínu. Ja som navrhla čínskeho ministrovi koncom apríla, no a poprvýkrát odpovedal kladne, no a myslím, že kvôli tomu, lebo sa zamýšľajú nad takýmito vecami využiť eh, tieto veci v ďalšom 5-ročnom pláne. Nož v júli sme vyslali expertný tým do Pekingu, teraz sa to bude opakovať, takže chceme takúto modernizáciu CDM, chceme, aby to bolo viac programové, sektorálne orientované, a aby to neznamenalo takú veľkú byrokratickú záťaž pre tie najmenej rozvinuté krajiny. No a No a ďalej, posledný bod. Áno, moje služby veľmi radi pomôžu delegácii Európskeho parlamentu s akreditáciou. My tak robíme veľmi radi, a ako viete, tak je tu veľká diskusia o tom, ako interpretovate mnohé veci. My sa tým teda zaoberáme Niekedy sa nám to vymka z rúk, nož, ale my samozrejme zaistíme zaistíme akreditáciu pre a, maximálny počet poslancov. Buzek a sa tam budú automaticky. Nož a posledný bod, tak ako som povedala teraz, či, či nie, to je problematické, bude to problematické v Cancúne, budeme mať ťažkosti. Viem, že niekto by si mohol myslieť, že ak Cancún zlyha, tak by sa to dalo urobiť, tak budeme môcť pokračovať na ďalšom fóre. Ja chcem len veľmi jasne povedať, ak Cancún nebude znamenať veľký pokrok, tak potom sa len ťažko dá povedať na akom ďalšom fóre. G20? Nie. Čína ani sa tam nechcú robiť. G3? G2? Nie. Myslím, že je veľmi dôležité, aby všetky strany, vrátane G7 a ostatných, ktorí majú veľký záujem o to, aby medzinárodné rokovania priniesli skutočný pokrok, tak si treba uvedomiť, že Cancún musí využiť tento priaznivý moment, pretože inak budeme mať problémy aj v iných procesoch. Áno, je to problém, pretože nie je alternatívne fórum. No, ako som už povedala, rokujeme bilaterálne s mnohými krajinami, ale musíme sa snažiť aj napriek tomu e, dosahovať pokrok v Kantuku, ktorý je skutočne dôležitý pre celý svet. A my budeme na tom veľmi intenzívne pracovať. No a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu aj v Cancúne. Ďakujem pekne, pani komisárka, za túto výmenu názorov. Myslím, že to bolo veľmi plodné. Vidíte, ako angažovanie sa Európsky parlament zapája do týchto aktivít. Samozrejme, že vás podporujeme vo vašich aktivitách v boji proti klimatickým zmenám. No a tiež sme povedali, že e OSN musí byť rámcom pre globálnu dohodu a žiadne iné fórum. Diskusia po kodanskej konferencii bola o tom, či sú nejaké iné formy rokovania, ale Európsky parlament jasne povedal, že to musí ostať v rámci OSN, pretože všetko musí zostať pod jednou strechou. No a aj keď je to veľmi náročné, tak postupne treba dosahovať a realizovať pokrok. Ďakujem veľmi pekne. E, my sa uvidíme neskôr, určite v Cancúne, ale samozrejme môžete sa neustále zúčastňovať dialogu s výborom pre životné prostredie. Ďakujem pekne a želám veľa úspechov. So, kolegyne, kolegyne, wir... Takže, drahé kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. No a podľa programov nasleduje bod číslo 4, a to je otázka na ústne zodpovedanie Eleny Joany Antoneskuovej o nových psychoaktívnych látkach v EÚ. No a, no a kolegyni dám slovo, ale možno ešte počkáme 10 sekúnd, kým ochrancové klímy opustia miestnosť. EFDD. Bas, Aykut and the Greens, we want to continue. Nož, prosím kolegovia, chceme pokračovať. Takže prosím vás o pozornosť. Dobre, myslím, že môžeme začať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne koordinátorom za podporu a za to, že táto otázka sa dostala na program. Je to pre mňa veľmi dôležité a je mi ľúto, že tu nie je viac kolegov, ale dúfam, že ešte v budúcnosti budeme mať príležitosť hovoriť o týchto témach. Dnes e, chcem hovoriť o dôležitom probléme verejného zdravia. Mnohé členské štáty majú tento problém, ale ja upozorním na Rumunsko. V Rumunsku a v iných členských štátoch existuje, existuje tie Dream Shops. No a v týchto obchodoch, v týchto obchodoch sa predávajú chemické e, látky, dalo by sa povedať legálne, legálne drogy. E, sú to tieto sa predávajú z etiketou, na ktorej sa hovorí, že, že užívanie pre človeka sa neodporúča, ale pri nákupe dostane človek odporúčania, ako to predsa len robiť. No a v Európe je 500 tisíc užívateľov drog. Sú to väčšinou, je to väčšina mládež vo veku 14 až 23 rokov. No a číslo Eh, osôb, ktoré sa registrovali v, eh, na klinikách, eh, dramaticky narástlo. Predáva sa hlavne Spice, no a vedci hovoria o tom, že spôsobuje halucinácie, pretože obsahujú chemické látky, tie tzv kanabinoidné látky a rovnako ďalšie látky, ktoré nie sú nebezpečné, ako napríklad vitamín E, kofeín alebo mentol. A niektoré zo z týchto zmesí obsahujú aj ťažké kovy. Všetky tieto zmesy sa predávajú ako prírodné produkty. Predávajú sa buď ako sviečky, alebo sol do kúpeľov a otvorene sa neodporúča ľuďom, aby ich užívali. No ale a je, úrady majú obrovský problém, pretože sa nič nekontroluje, nevie sa, čo sa predáva a jediné, čo vieme, je, čo je uvedené na etikete. Niektorí psychiatri sa k tomu vyjadrili a tvrdia, že závislosť od týchto látok je vyššia ako v prípade kokainu alebo heroínu, pretože závislosť sa objavuje už po prvom užití nuž. A v no, Rumunsku to viedlo k spusteniu kampane a k vládnemu uzneseniu a rozhodnutiu, tak aby ďalších 36 látok bolo zaradených na zoznam zakázaných látok. To bolo vo februári 2010. Od apríla platí právny akt, ale po niekoľkých mesiacoch je jasné, že treba na tento zoznam pridať ešte ďalšie látky, pretože tento úkaz je, e, sa vymkol spod kontroly. Momentálne sa e, dovažia do Rumúnska látky, ktoré nie sú uvedené v zákonoch, pretože skutočne existuje obrovské množstvo e, zmesí a látok, ktoré spôsobujú rovnaké účinky. No a zákaz každej tejto látky je absolútne nerealistický na boj proti tomuto problému. Ja si však myslím, že Rumunsko má ešte šťastie, pretože uh, sme zistili, aký závažný je tento fenomén, ale samozrejme aj v iných štátoch sa ešte objavujú podobné problémy. Okrem zaradenia na zoznam zakázaných látok, úrady momentálne nemôžu nič, konať, nič robiť. A No a do doby, kedy, pokiaľ budú uvedené na zoznam zakazených látok, príde o život ešte mnoho mladých ľudí. Nuž, no tieto látky sa predávajú aj na internete Takže zákaz predáv v kamenných obchodoch by bol problém, pomerne zbytočný. A to je ešte ťažšie, to je ešte, ešte väčší problém, čo sa týka kontroly tohto javu. Ja si myslím, že sa nám nepodarí zvládnuť tento problém, kým nebudeme konať na európskej úrovni. A myslím, že Európa musí v tejto oblasti eh, prijať iniciatívu. No a práve z tohto dôvodu chcem položiť túto otázku komisii. No a moja otázka konkrétne znie, čo myslí komisia, ako tento fenomén a eh, príjmanie tých psychotropných lát, psychoaktívnych látok a, môžeme potlačiť a ako bojovať proti spotrebe. Čo komisia v tejto veci plánuje urobiť? Ďakujem pekne, milá kolegyňa Antonesku. To je skutočne veľmi dôležitá téma, veľmi závažný problém v mnohých krajinách pre hlavne našu mládež. No a komisia má teraz slovo a príležitosť reagovať. Sú tu dvaja zástupcovia pani Agnes Biland z oddelenia pre drogy a potom pani Marine de Bied z generálnej riaditeľstva pre spravodlivosť pani Spilan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi udelili slovo. Udelili slovo, ja som Dara Spinant z generálnej riaditeľstva pre, pre, pre spravodlivosť a moja kolegyňa, ktorá a to mala byť bohužiaľ nemohla prísť. Ďakujem pekne, že som dostal slovo a ďakujem pani Antonesku za to, že položila takúto skutočne aktuálnu otázku o veľmi dôležitej, veľmi dôležitej, dôležitom rozvoji na drogovej scéne. Šírenie nových drog alebo tých tzv. legal highs je domen na drogovej scéne v ostatných mesiacoch a rokoch. Legal highs sú zmesy nových látok, sú to bylinné zmesy, alebo syntetické drogy, ktoré sa čoraz viac využívajú hlavne na párty cene v celej Európskej únie, únii. Predávajú sa ako hnojivá, soli do kúpela a tak ďalej. No, a to je len niekoľko veľmi inven, invenčných názvov na predaj, ale eh, primárne sú určené na konzumáciu ľuďmi. Veľmi populárne sú aj preto, lebo sa predávajú ako legálne produkty. No a preto sú legálnou alternatívou pre nelegálne drogy. Ľudia si myslia, že veľa neriskujú, keď ich používajú, pretože keď sú legálne, tak sú kontrolované a bezpečné, alebo si minimálne myslia, že neporušujú právo. Takže sú legálne sú technicky legálne, pretože nie sú zakázané. A nie sú zakázané, pretože sú nové, e, sú orgánom v členských štátoch, pre orgány v členských štátoch alebo na medzinárodnej úrovni neznáme, ale ich dopady na ľudské zdravie, ich sociálne alebo zdravotní, zdravotné rizika sú neznáme. Takže ako budeme proti nim bojovať, to znamená, že každý členský štát na svojej úrovni musí zakázať tieto látky. Členské štáty sú tiež eh, kompetentné v oblasti legislatívy, čo sa týka fungovania eh, tých headshopov, smartshopov alebo dreamshopov, eh, ktoré predávajú tieto nové látky. Avšak samozrejme národné zákazy nebudú účinné, ak občania budú môcť nakupovať tieto látky eh, v in- na internete alebo v susedných štátoch. No a preto je potrebný nástroj Európskej únie. To je rozhodnutie Rady 387 z roku 2005, ktoré umožňuje zorganizovanie výmeny informácií, hodnotenie rizík nových psychoaktívnych látok No a na základe eh, rozhodnutia rady komisia predloží veľmi už čoskoro návrh o tom, ako bojovať s metadrónom, čo je droga, ktorá byla, bola populárna v Európe v prvých mesiacoch tohto roku a ktorá bola zakázaná už v 14 členských štátoch. Hodnotenie rizík, eh, ktoré vyprodukovala agentúra v Lisabone, taká ukazuje, že metadron spôsobuje závažné zdravotné problémy. Takže e, služby komisie už hodnotia implementáciu rozhodnutia rady o nových drogách. Hodnotením začali pre, e, spustili pred rokom a dúfame, že hotové bude v prvej polovici roku 2011. Na základe výsledkov tohto hodnotenia predložíme legislatívne návrhy na zlepšenie fungovania takto nástroja na to, aby sme lepšie bojovali proti eh, situácii na trhu s drogami. Takže ako budeme postupovať poprvé, budeme preskúmať právny základ tohto rozhodnutia a to je nástroj v rámci tretieho pilieru. A bude musieť byť prispôsobený eh, novému lisabonskému režimu. Eh, takže Európsky parlament bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v rozhodnutiach na základe eh, pri príjmaní tohto eh, nástroja v eh, súčasnosti. Európsky parlament podľa platnej legislatívy nemá také práva. Po druhé, budeme preskúmávať proces tohto nástroja, ktorý má teda 4 fázy od výmeny nástrojov medzi členskými štátmi k spoločnej správe Europolu a Lisabonskej agentúry pre drogy ďalej a správa o hodnotení rizika agentúry z Lisabonu no a po štvrté rozhodovacia fáza. My preskúmame, aké náležité sú tieto kroky a aké náležité sú eh, lehoty, ktoré má každý aktér v rámci týchto, týchto postupov. No a ďalej budeme skúmať to, či to, ako hodnotiť legal highs, je stále náležitý z ohľadom na dynamiku trhu. Mali by sme sa zaoberať naraz iba jednou látkou alebo celými skupinami látok. Máme viac možností exitu, pretože teraz sa môžeme rozhodnúť, či budeme kontrolovať alebo nekontrolovať látky, ale nie sú medzi tým žiadne iné možnosti. No a rovnako by som chcel povedať, že akékoľvek ďalšie a nové nástroje budú musieť dodržiavať princípy práva EÚ, to znamená, všetky, e, všetky dôkazy bude musieť byť podložené vedeckými, vedeckými štúdiami a dôkazmi. A zohľadňovať verejné zdravie, dodržiavanie medzinárodných dohôd. Takže komisia sa e, zaoberá tým, aké možnosti máme a veľmi radi poskytneme teraz alebo v ďalších fázach dodatočné informácie. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Thomas Pinant, for the answer. Question to colleague... Ďakujem za tieto odpovede. Ďakujem pekne. Aj ja by som sa rada poďakovala pani Spinanc za tento výklad. Je správne, že komisia primela dopadovú štúdie tejto smer, k tejto smernici. A to, e, čo dnes platí ako nedostatočná úprava, by malo byť rozhodne predmetom zlepšenia. Ak chceme konať proti týmto javom, musíme zmeniť postoje. To znamená, sú potrebné tak nové opatrenia ako nová úprava tieto výrobky, ktoré sa ponúkajú ako spices, sa stále vo e, väčšej miere napodobňujú, čiže pridáva, pridáva sa napríklad kanabis a tým je e, väčšie riziko pre ľudské zdravie. Čiže otázka, ktorú si musíme dnes položiť, súvisí e, s momentálnou úpravou vzhľadom na dynamiku tohto fenoménu, pretože tieto chemické látky E, ktoré sa cez internet predávajú ako legálne drogy a údajne nie sú určené na to, aby ich ľudia používali, poukazujú na to, aké sú vlastne nebezpečné. Čiže je to globalizovaný trh a je to nová výzva pre nás všetkých a je to fenomén, proti ktorému treba bojovať stále zlepšovanie a predlžovanie zoznamu zakázaných látok nemôže byť vhodným riešením vzhľadom na nebezpečnosť týchto látok. Bola by som rada, keby sme prešetrili tento problém podrobnejšie a dúfam, že ma členovia tohto výboru budú podporovať vzhľadom na budúce akcie, pretože ide o mimoriadne závažný problém. Je to fenomén, ktorý vzrastá v členských štátoch a vzbudzuje veľké obavy. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Autonesku. Povedali ste nám o tom, ako to vyzerá v Rumunsku. Podľa všetkého to bude aj v iných krajinách podobne, pretože mládež siaha po drogách. Je to globalizovaný trh, aj tá celá sieť eh, distribúcie. Dostali sme istý prísľub. Ďakujem, e, že ste dali túto tému na náš oficiálny program e, rokovania. Dúfame, že sa nám podarí uskutočniť ďalšie kroky. Nech sa páči, chcete ešte niečo dodať? Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť odpovedať na túto otázku. Efektívnosť procesu riešenia tejto problematiky bude aktuálna v najbližších rokoch. Pani Autonesku, Antonesku povedala, že zakazujeme tieto látky jednotlivo Nemusí to byť efektívne, pretože látka, ktorá je dnes zakázaná, môže byť zajtra náradená inou látkou, ktorá je veľmi podobná, čiže dôjde iba k molekulárnej zmene. Čiže budeme sa zaoberať tým, či správneho hľadiska je možné zakázať celú skupinu látok. To znamená nezakazovať ich jednotlivo, ale skupinovo. To je jedna z otázok, ktorej sa budeme venovať rýchlosť nášho konania je veľmi dôležitá. 14 štátov zachádza, zakázalo mefedron. Komisia na budúci týždeň predstaví návrh, ako rieši tento problém. Na druhej strane nemôžeme robiť žiadne kompromisy by sme uskutočňovali rýchle rozhodnutia. Budeme sa musieť zaoberať veľmi komplikovanými otázkami a budeme musieť ponúkať komplikované odpovede. Budeme musieť odpovedať na to, aké výzvy súvisia s týmto nástrojom. Takže na budúci rok na to budeme musieť reagovať. Áno, želám e, vašej jednotke veľa úspechov v tejto otázke. Ďakujem. Takže opúšťame tento bod programu a dostávame sa ku ďalšiemu bodu, to je bod 5, kde ide o európske environmentálne ekonomické účty. Táto téma má veľký význam Je to téma, ktorá súvisí s tým, ako funguje politika v členských štátoch, či to fungovalo alebo nie, máme rôzne údaje o hospodárskych aktivitách, ale máme málo údajov o vplyve životného prostredia. Preto mimoriadne vítam skutočnosť, že sa komisia chopila iniciatívy urobiť tento legislatívny návrh, ktorý sa týka e, zberu teda environmentálnych ekonomických účtov. Existujú tu zbery dát v jednotlivých segmentoch, takže členské štáty môžu komisii na dobrovoľnej eh, báze prostredníctvom Eurostatu zasielať tieto údaje. Pod vplyvom krízy sme tu videli tendenciu tie, túto operáciu zastaviť alebo zredukovať. A preto si myslím, že je správne, že komisia odpovedala týmto návrhom, aby teda to bolo záväzné a povinné, pretože tieto údaje jednoducho potrebujeme. Návrh komisie sa e, vzťahuje na tri tzv. moduly E, sú to účty týkajúce sa ovzdušia, potom daní a potom materiálových tokov. To znamená, to sú tri sektory, v ktorých by to malo byť záväzné. Ja som viedol veľa rozhovorov s inštitúciami, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú na národnej úrovni. Zastávam názor, že musíme prekročiť rámec tých troch modulov. Je to dobrý začiatok, ale nepostačuje to. Moje pozmenujúce návrhy e, smerujú k tomu, aby sme tam pojali e, subvencie na životné prostredie, ako je voda, aby sa to dostalo tiež do E, tohto materiálu, aby sme mali komplexný obraz. E, ďalej tu ide tiež o to, aby sme nezachytili iba využívané materiály, ale takisto nevyužívané materiály. Ja si myslím, že je to naozaj množstvo materiálových tokov, ktoré sa nevyužívajú. Môžeme konkrétne uvažovať o niektorých projektoch, ktoré sa realizujú, alebo nevyužívané nekovové materiály. Čiže tieto ne, údaje neexistujú. Ja si myslím, že by to patrilo k tomu komplexnému účtu otvoril som e, dvere, tak rečeno, pre e, dobrovoľnú Um, spoluprácu alebo dobrovoľný vstup do tejto operácie čo bude znamenať pre prácu, pre isté krajiny. No a keď máme tieto environmentálne ekonomické účty, je dôležité, aby sme o tom informovali aj občanov a verejnosť. Poznáme ročné HDP, každý vie, ako to je, 1% alebo viac, to je parameter pre politické diskusie a reakcie, ale nepoznáme, ako je to s týmto environmentálnym ekonomickým účtom, či je to pozitívna či negatívna hodnota. Takže je dobré, aby sa tak e, dialo vždy e, k určitému termínu, pretože tieto záležitosti sa rozvíjajú. Komisia po troch rokoch by mala uskutočniť revíziu zistených dát a mala by túto revíziu predložiť, čiže uskutočniť akési skladanie účtov Takže to by bolo e, v krátkosti o tejto správe, ktorú vám predkladám. Takže máme tu tieňových spravodajcov. Catherine Sully je tu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemám eh, k tomu čo veľa dodať. Chcem sa vyjadriť kvali- ku kvalite vašej práce. Samozrejme by som sa chcela poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali. Súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré ste predložili. Nazdávam sa, že sú veľmi rozumné. Takže momentálne nemám žiadne výčitky a nič podobné. Ďakujem. To má spravodajca rád, tak sa pozrime ešte pán Schnellard. Ja síce nie som tieňový spravodajca, neviem, kto to vlastne u nás je, ale túto e, celú vec vidím troška kritické návrhy nášho predsedu sú postavené na návrhu komisie. Takže to beriem v prvom rade na vedomie a nazdávam sa, že ak si niekto zoberie návrh komisie a pozrie si závrhy návrhy s pozmenujúcimi návrhmi. Ale ja sa pýtam, čo to bude znamenať, keď v tejto šírke budeme vytvárať byrokracie, budeme zbierať informácie a potom ľudia budú to zhodnocovať vo svojich úradoch, že aké z toho budú odvodzovať závery. Ja som tieňovým spravodajcom v inej otázke a musím povedať, že zase sa to tam objavuje. Ja som skôr za to, aby sme mali menej parametrov, ktoré sa budú merať, ale viac zachytia. Máme úpravu týkajúcu sa e, držania čistoty vôd alebo vzduchu, takže členské štáty sú povinné toto všetko realizovať. A v Európe máme obrovský rozvoj, ktoré sa, týkajú udržiavania čistoty vzduchu, proste to neporovnateľné s inými regiónmi sveta. No a čo chce potom komisia s týmito údajmi? Ja si myslím, že by sme mali otvoriť iný účet, konkrétne teda z toho negatívneho pohľadu, čo by sa stalo, keby sme nemali také prísne úpravy ja si myslím, že by sme sa mali pýtať, akú výslednosť musí mať priemysel na to, aby realizovali to, o čom tu hovoríme. To sú tiež všetko otázky, ktoré sa objavujú na verejnosti. A kto je na cestách, tak rezonujú tieto otázky, konštatuje. A keď to zhromaždíme a povieme, to všetko je také zlé, že budeme musieť mať ešte ďaleko prísnejšie opatrenia. No už ja si myslím, že to je chyba. V prípade, ak um, budeme porovnávať krajiny na základe týchto pozbieraných údajov, čiže tí, ktorí ešte neplnia tieto prízne pravidla, tak v takom prípade to dokážem pochopiť. V Európe sú v tomto hľade celkom isté veľké rozdiely a množstvo takých e, vecí, ktoré o ktorých sa diskutuje v mnohých štátoch a niektorí si hovoria, no nech si hovoria, čo chcú, my to robíme, ako chceme. Čiže vtedy považujem prístup za správny, ale varujem, aby sme vo váku diskutovali a aby nám išlo ešte o viac a viac údajov. Predsa žijeme vo svete a nežijeme na izolovanom ostrove. Ďakujem pekne, kolega Schnellhardt. E, áno, chcem vám pogratulovať k veľmi dobrej správe, pán predseda. Mne sa veľmi páči pozmeňovací návrh číslo 8, kde voláte po viacerých moduloch, hlavne pokiaľ ide o vodu a lesné hospodárstvo. Mal by som dve pripomienky, ktoré by sme mohli dať do prílohy 3 Zdá sa, že tam nie je dosť ustanovení, ktoré by sa týkali zmeru a evidencií údajov o vode. Niečo už máme na základe smernice o vodách. Ďalej tam chýbajú údaje o stave rýb. A pokiaľ ide o prílohu 1, Tam ide o environmentálne ekonomické účty, ale nie sú tam rozšlinené emisie na jednotlivé druhy, tak ako to vyžaduje príslušná dohoda. Hoci členské štáty už plnia LCF, nebolo to tam zaradené a malo by sa to dostať do prílohy 1. My sme povinné, povinní zobrať to tak či tak, prečo nie teraz v počiatočnej fáze. Ďakujem, dávam slovo komisii. Tiež je otázka, čo urobí komisia s týmito údajami. Pán Dias Muňo, Kapesa. Správne, alebo z Eurostatu? Nech sa páči. Ďakujem, že máme možnosť e, prezentovať tento návrh v tomto výbore. Rád by som najprv adresoval niekoľko komentárov na tie otázky, ktoré ste položili a potom prejdem do niektorých pozmeňujúcich návrhov predložených Snad najprv pozadie tohoto usmernenia, ako je vystavané. V Eurostate sme pra- pracovali na týchto environmentálnych účtoch po celé roky. Mali sme pilotné štúdie a vyvinuli sme metodológiu, ktorá je potrebná na to, aby sme dokázali, aby krajiny mohli poskytnúť tieto údaje na základe stratégie, ktorá bola potvrdená generálnymi riaditeľmi v roku 2008 sme spustili tú stratégiu. Táto stratégia obsahovala viac krokov implementácie. Tri moduly boli také najzrelejšie. To sú tie, ktoré dnes e, prezentujeme. Emisie, environmentálne dane a materiály. Toto sú údaje zbierané na dobrovoľnej báze z členských krajín a bola taká zložitosť toto diskutovať s krajinami a získať ich podporu. A podpora nebola veľká. A v tomto zmysle teda tu máme teraz e, diskusiu na rade, ktorá je e, plynulá. Myslím si, že nebude ani problematická to je to pozadie. Tie problémy týchto účtov a ich potenciál, ktoré majú pre ekonomické analýzy životného prostredia prepojené na ekonomiku. Uvediem príklad na ilustráciu. Európska únia má systém ekonomických účtov, národných účtov, už mnohé roky a environmentálne účty poskytujú prepojenia ako tak satelitne k týmto účtom. Toto sú veľmi, veľmi dôležité nástroje na ekonomickú a environmentálnu analýzu. Napríklad to totiž umožňuje pozerať sa na rôzne výsledky, ktoré dostávame, napríklad vzdušné emisie a prepojiť ich na spotrebu a na správanie spotrebiteľov. Takže emisie, e, emisie neprepájame len na priemyselné aktivity, automobil, priemysel a tak ďalej, ale aj na spotrebiteľov, ktorí tieto výrobky kupujú. A týmto spôsobom oni, ako spotrebitelia, e, spúšťajú určité emisie. Toto sú analýzy, ktoré nám umožňujú tieto prepojenia týchto systémov národných a environmentálnych účtov. A preto je dôležité mať reguláciu tejto oblasti, teda že to nám dáva možnosť prepojiť tieto dáta harmonizovaným spôsobom. A to nám umožňuje dať e, analýzu, ktorá ukazuje bohatosť týchto štúdií. Toto oprávňuje vlastne a ukazuje, zdôvodňuje, aký je pozadie tohoto systému ako je dôvod, prečo postupne prechádzame sem. To je preto, lebo zdroje v členských krajinách sú veľmi okresané a nemôžeme pristupovať len k systému ako celku. Musíme ísť po krokoch, po moduloch, ktoré už boli testované a ktoré krajiny zbierali na dobrovoľnej báze. To som chcel povedať. Potom by som chcel ešte tiež spomenúť, dve, dva konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktoré v návrhu správy sú spomenuté pozmeňujúci návrh 8 a 9. V osmičke, už som bol povedal, plne súhlasíme, že sa dnes prezentujú tieto tri modely, moduly, a oni sú len súčasťom kompletnej stratégie, ktorú prezentovali generálni riaditeľi národných štatistických orgánov. Toto je už dohodnuté, ale zvažujeme to zapojiť aj do textu, taký, aký sa spomína v článku 8. Bude to však ťažké pre krajiny, aby to prijali. Vychádzame z toho, že je to stratégia, ktorú prijali krajiny, že ju rešpektujú a že to bude v úvodných ustanoveniach textu, textu, teda ten plán, ktorý má komisia a s ktorým členské krajiny súhlasia. Aby tu bol taký postupný prístup, aby sa prijali rôzne moduly. Toto je náš prvý bod, ktorý sme chceli spomenúť. Druhý bod sa týka pozmeňujúceho návrhu 9 a naša myšlienka tu opätovne je, že robíme bilaterálne štúdie, aby sme rozvinuli moduly. Máme tu pilotné štúdie. Chceme ísť ešte ďalej do environmentálneho sektoru a energetických účtov a robíme teda tieto pilotné projekty a ak tu máme za- zahrnúť niečo, čo je s tým spojené, by bolo možno kontraproduktívne. budúcnosti plánujeme zapojenie tohoto do úvodných ustanovení. Uľahčím to, uľahčí to vlastne prijatie a akceptanciu tohoto v členských krajinách. Na záver snáď zvažujeme toto usmernenie e, treba uviezť do života čo najskôr, lebo potrebujeme tieto informácie, potrebujeme právny základ. Je to veľmi dôležité čím skôr sa bude dať rokovať v rade, tým lepšie. Ďakujem. Ja, dank. Ďakujeme, pán Díaz Muñoz. Prepáčte, že som vaše meno predtým vyslovil nesprávne. Je tu predsa viacero osôb e, z Eurostatu. Chceme vám poďakovať aj za odvedenú prácu za celé tie roky na dobrovoľnej báze. Hoci teraz to bude právne záväzné, pán Kolega Schnellhardt má doplňujúcu otázku. U týchto e, zisťovaní nejde o to zistiť, aký je sklz. To je len vedľajší efekt, keby sme to rozkľúčovali na krajiny a zistili, čo sa udialo, či neudialo. Ide o to skonštatovať, či naša e, environmentálna politika má úspech, alebo či si len my myslíme, že má úspech, ale v skutočnosti ten vedľajší, e, vedľajšia spotreba materiálov a produkcia emisí vlastne narastá. Malo by to predsa z dlhodobej perspektívy byť klesajúce a nie stúpajúce. Na to nemáme dosť údajov. K otázkam pána Krytona Arsenisa chcem povedať, alebo tu mi naznačujú, že tieto údaje o vode a emisiách v, komisii, v programe komisie sú už obsiahnuté. Ja osobne to mám v článku 3a, nový, e, kde sa to explicitne žiada. Pán kolega Schnellhardt, ja len chcem povedať, čo ma na tom celom znepokojuje. Že zase zbierame údaje a vychádzam z, z toho, že to ich, ich e, smeruje k e, podpore e, e, alebo teda na finančné obdobie 13, 2013 až 2019, teda nové parametre, ktoré by mali teda e, dosiahnuť údajnú správnosť tých. To je podľa mňa nebezpečné, pretože za takýto krátky čas v tejto širokej palete nebudeme môcť spraviť celú bilanciu. Keď si dnes špecificky pozriem jednu veternú elektráreň, tak jeden povie, 10 rokov potrebuje, kým začne spotrebovať, potom sa opravuje a všetko znova začína. Takže ak to všetko chceme zanalýzovať, to je taká sizifovská práca, že e, to by sme museli použiť všetky zdroje týchto krajín, ale cieľom pre, predsa má byť, že produkujeme obnoviteľné energie, že e, aktivizujeme zníženie z, z e, spotreby zdrojov, ale môžeme takéto robiť, ale podľa mňa je to trošku pritiahnuté za vlasy. Tak ako v, takej, v takom rozsahu, a, ako to naznačujeme, ale to sa možno ukáže e, nesprávne, táto moja domnienka v budúcich mesiacoch. Pokúsime sa o to, kolega, v budúcich mesiacoch. Vy snad nemáte, kolega, proti tomu, nič proti tomu, keď budeme hospodárske dáta e, zbierať. Viete presne, aké sú e, E, obraty, dovozy, vývozy týchto veľkých nadnárodných spoločností, tie predsa poznáme. Ale ekologické dáta z časti nepoznáme. Zmyslom je tu, a to sa už opakujem, vytvoriť nejakú základňu pre úspech, e, vyhodnotenie úspechov našej, našich politík, aby sme mohli cieľene zasahovať. Ešte k tomu, čo povedal Pán Díaz Muňo. Už môj pozmeňujúci návrh číslo 8 navrhuje ešte ďalšie moduly. Píše sa tu e, e, o tom, aby sme vyvinuli určité moduly prednostne. Nie je tam hneď napísané, že v rokoch 13 či 14. Je to len taký odkaz na moduly, ktoré podľa nás sú dôležité a rozhodujúce. V pozmenujúcom návrhu 11 napriek tomu tvrdíme, že o 5 rokov po vstupe do platnosti nariadenia komisia potom vypracuje implementačnú správu a môže navrhnúť zlepšenia. Už to je samozrejme e, určitý rámec e, predpisov, kde nie je hneď jasné, že, že všetko musí hneď bežať. v implementačnej správe sa až ukáže, čo e, ešte sa urobiť nedalo a čo už je e, uvedené do života. Kryton. Kryton. Toto nie je dôležité. Je to veľmi dobrá správa. Ja chcem len dodať, spomínajú sa tu e, e, e, e emisie čo sa však pýtam, sú tu predpisy o rozkluč- e, na rozklúčovanie rôznych emisí a podobný, podobné rozklúčovanie e, tých konvenčných a iných. To isté sa týka aj vody. V článku 3a nový e, sa žiada vyvinutie ďalších modulov. Ja tu chcem len povedať, že mali by sme mať aj predpisy pre zbieranie dát o vode oddelenie od tých e, všeobecných modulov. Ja si myslím, že by sme niekedy mali ísť do väčších detailov, ale je to každopádne veľmi dobrá správa a chcem za ňu poďakovať. Údaje o vode máme, má, nemáme ich náhodou v rámcovej smernici o vode? všetko, čo sa týka komplexu e, vôd, e, pán Diaz Muno? Yeah, on the, on, uh, on, on water. E, k vode. Máme informácie, ktoré sa spierajú, zbierajú v rámci smernice o vode. Ale ešte nad rámec toho, v tých moduloch teraz, ktoré splanujeme, ktoré chceme vyvinúť v budúcnosti, tu bude aj modul o vodných účtoch kde bude národná ekonomika hrať úlohu, čo sa týka vodného manažmentu. Teda ohľadne toho názvu, ktorý tu navrhujeme. Momentálne to nepokrýva vodu. Ale ako som povedal, rámcová smernica o vode zahrňa aj poskytovanie informácií, ktoré teraz zbierala komisia, či už Eurostat alebo Európska e, agentúra pre životné prostredie. And it's exactly this data that we want to be put in the annex. A práve tieto údaje chceme mať v, dolo, e, v doložke. My máme predsa tie údaje, tak ich tam dajme. The, uh, sorry, include... Čiže otázka je, či uh, modu, moduly MFE uh, doplníme aj o vode. Áno, bolo by to veľmi, veľmi dôležité v tejto chvíli to by e, naozaj narušilo rovnováhu týchto, týchto, týchto účtov, celý systém by to preťažilo. Nebolo by to realizovateľné v tejto chvíli. Yeah, well, just to, my colleagues uh, tell me, uh, is a... Kolegovia mi hovoria, že budú tie vodné účty, testujeme to v pilotnej akcii. Uh, rozhodneme potom neskôr, keď budeme vodu riešiť komplexným spôsobom, nie teraz v týchto moduloch. Okay, Pendulevská. Pani Pendulevská, tá pracuje na vodných účtoch. Okay, basically what, what I want to say is that v zásade, čo chcem povedať, že z metodologického pohľadu voda je taká dôležitá, že ak ju porovnáme s inými e, tokmi materiálov, ktoré idú ekonomikou, pre, pre, presítilo, preťažilo by to celý systém, bol by to obrovský súbor údajov a všetky ostatné údaje, e, kovy, minerály by boli také malé e, súbory, že by ste nedokázali veci vôbec porovnať, aby ste mali porovnateľnú analýzu všetkých tých materiálov, ktoré e, plynú do ekonomiky. Preto si myslíme v Eurostate, že voda by mala mať vlastný vodný účet. E, práve preto, že súhlasíme s vašivou poznámkou, že voda je taká dôležitá, nemala by sa vynechať. Ale v tejto chvíli sme ešte nedosiahli metodologickú zrelosť, aby sme to zapojili do tohto návrhu v tejto prvej línii modulov, ale pracujeme na tom a použijeme presne tie údaja, ktoré, budú ktoré sú už súťaž, súčasťou e, rámcovej smernice o vode. K vašim ďalším otázkam ten, tá logika za tými účtami je tá, je pozrieť sa na to rozklúčovanie podľa ekonomických aktivít. My nerozlišujeme medzi emisiami na základe zdroja, spôsob, akom sú štrukturované v tých inventároch to je ten rozdiel medzi e, tými inventármi vzdušných emisí a tými účtami. My sa pozeráme na ekonomickú aktivitu, ktorá je zodpovedná za emisie. Nie, zdrojom teda nie je, povedzme, e, spaľovanie palív, pretože toto sa deje v rôznych priemysloch. Ak je príkladom doprava, máte dopravu v polnohospodárstve, e, v baniach, a v spracovateľskom priemysle. Ak v tých inventároch to bude pod nadpisom doprava, tak v účtoch to bude rozklúčované podľa tých ekonomických aktivít, pretože celá ta, celý ten fundamentálny účel je, aby sa to pripárovalo k ekonomikám, k emisiám podľa tých e, typov ekonomiky. To je ten rozdiel e, vo vzťahu k tomu, čo vy uvádzate ako vodu, povedzme ako zdroj. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Gibt's weiter... Ďakujem pekne. Má niekto ešte nejaké pripomienky? Karl-Heinz Florenz. Áno, ja by som sa chcel pozitívne vyjadriť k tomu, čo povedala komisia, ale to nič neznamená, keď členské štáty nedodržiavajú svoje záväzky z jednotlivých smerníc. Rámcovej smernice o vode napríklad. No a 3-4 členské štáty, no, ktoré sú zakladateľské, neustále alebo ešte stále neposkytujú e, svoje údaje. A nie len to, ale dokonca nedržiavajú, nedodržiavajú záväzky. Takže ja podporujem komisiu a hovorím, že komisia musí mať väčšie právo na prístup k údajom tak, aby my na konci sme mohli robiť tie štatistiky, že naša politika funguje. No ja tvrdím, že smernica v mnohých krajinách nie je aplikovaná, pretože alebo nefunguje, pretože sa neaplikuje, nie sú poskytované údaje, komisia nemá prístup k údajom, tak že ak tam uvedieme konkrétne údaje, tak treba jasne povedať, ako komisia, akými nástrojmi dostane nástroj. Ja viem, že v niektorých oblastiach, hlavne čo sa týka odpadu, tak je to skutočne fraška. My sme vyrobili dobrú líniu a členské štáty z toho robili rámcová smernica o odpadoch. Dva členské štáty môžem uviezť, to je skutočne hrozné. Takže musíme dodržiava to, čo sme prijali. Dobre, ako to vyzerá s poskytovaním údajov. Staré členské štáty, nové členské štáty dostávajú tie údaje, ktoré chcete, alebo dostávate tie údaje, ktoré chcete, alebo sú tam ešte nedostatky. Nož, v prípade akéhokoľvek právneho aktu, ktorý sa vypracováva na v základe štatistických údajov, tak dostávame údaje, ktoré požadujeme. Ale čo sa týka prechodných údajov, tak my zhromažďujeme údaje, robíme monitoring, no a tento monitoring o dodržiavaní diskutujeme s členskými štátmi, no a posielame to tým krajinám, ktoré neposkytovalo veľmi pomaly poskytujú údaje. No a bežne zasielame varovania, ktoré sa uplatňujú. Že v súčasnosti nie je žiadny prípad nejaké žaloby alebo prípad na a, súdnom dvore kvôli nedodržiavaniu. Väčšinou sa to rieši verovným listom, ktorý zašleme stálemu zastúpeniu tejto krajiny. A tak sa zhromažďujú údaje. No, či sa to týka environmentálnych účtov, tie už sú v dobrovoľnom zhromažďovaní. No a dostávame do, do, dostávame údaje už dobrovoľne od veľkého počtu krajín. No a ak tak nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti roku 2011, tak e, bude dvoj, nasledovať dvojročné prechodné obdobie a počas toho očakávame len veľmi málo výnimiek alebo odchyliek e, dodržiavania noža. Očakávame, že od roku 2011 Eurostat bude dostávať údaje náležitým spôsobom z väčšiny štátov. A to nie len o nejakých časových e, ohraničeniach, ale aj o kvalite konceptu. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Ďakujem pekne. Želám vám ešte šťastnú cestu do Luxemburgu kde je vaše sídlo. Nie, je to nedaleko, odkiaľ pochádzam ja. Nošia 13. október, termín na prekladanie pozmúcich návrhov. 9. oktobra sa bude hlasovať v výbore. Máme nový amendment tu. No a teraz pod číslo 6. Posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a nukleárnej bezpečnosti v Európskej únii akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti. No a spravodajkynia je Katika, pardon, Kartika Tamara Liotard. Ďakujem pekne. A pán Leinen, ďakujem veľmi pekne. Aj za to, že ste citovali celý názov. Ja som sa snažila predložiť návrh k CBRN, bezpečnosť. Budem hovoriť teda len CBRN, pretože to je teda posledne kratšie ako chemická, biologická, radiologická a nukleárna bezpečnosť. Celé to súvisí s rozpravou o téme šírenia jadrového materiálu. Ale tu na výbore som sa sústredila na životné prostredie a, a verejné zdravie. Ostatné debaty sú tiež veľmi zaujímavé a napínavé, ale tým sa teraz venovať nebudem. Najskôr by som chcela privítať skutočnosť, že komisia sa zaujíma o tému bezpečnosti v EÚ. No a myslím, že v princípe zodpovednosť v otázke CBRN majú členské štáty, ale úzka spolupráca a predovšetkým koordinácia sú absolútne nevyhnutné. No a to preto, lebo znečistenie sa nezastaví na hranici štátov. V minulosti sme zažili veľké plitvanie kvôli nekoordinovanému prístupu napríklad pri nákupe očkovacích látok, ako to bolo v prípade prasacej chrípky. Ak by tá koordinácia bola dobrá, tak sme mohli ušetriť veľmi veľa peňazí. No a aj dostupnosť očkovacích látok by bola oveľa flexibilnejšia. V 2006 no, od novelizácie máme spoločný prístup k živočišným chorobám. Bohužiaľ, to ešte neplatí pre ľudí. Tak ako v prípade zvierat potrebujeme priemyslenú koordináciu na to, aby sme zabránili šíreniu kontaminácie a podporili spoluprácu medzi lekárskymi službami a spoločné plánovanie infraštruktúry v rámci celej EÚ. Ja veľmi vítam to, že v návrhu komisie je dôležitou témou téma prevencie. Tá prevencia je skutočne vynikajúca vec a musíme jej venovať veľkú pozornosť a snažiť sa predchádzať chorobám, znečisteniam a teda. Ale aj reakcie a konanie je také dô, rovnako dôležité, ak keď sa už stane alebo príde k nejakému útoku. Ako odhaliť napadnutie v prípade látok ako napríklad antrax alebo už keď eh, prišlo ku kontaminácii, ktorá sa rozšírila kvôli tomu, eh, že tento napadnutie sa uskutočnilo pred niekoľkými dňami. Ja navrhujem akčné plány aj pre takéto biologické útoky. Mnohé látky znečisťujú pôdu, vodu a myslím, že my musíme veľmi pozorne preskúmať, ako vypracovať plány včasnej reakcie a ako čo najrýchlejšie dekontaminovať pôdu a vodu. Takže skutočne treba jednať a reagovať čo najrýchlejšie. No a potrebujeme plány, že ak príde ku kontaminácii pôdy alebo potravín, tak treba zabezpečiť zásoby ktoré budeme prerozdeľovať, ako ľudí o tom informovať, a ktoré veci napríklad ešte môžu jesť a ktoré nie. Potrebujeme venovať veľkú pozornosť dopravným sieťam, pretože tieto sú často cieľmi útočníkov. Dobrá infraštruktúra je nevyhnutná na no to, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu. Takže treba sa veľmi dobre dohodnúť. Okrem toho musia spolupracovať dopravné služby a to platí aj pre zdravotnícke služby. Nechýba jedna vec, totiž treba oveľa väčšiu pozornosť venovať niektorým osobitným eh, skupinám obyvateľstva, deťom, seniorom, ktorí potrebujú osobitné, osobitnú lekárskú starostlivosť, na to, aby nemuseli čakať v rade s ostatnými. No a ak majú kolegové nejaké podnety, myšlienky, názory, tak veľmi rada sa s nimi o ne podelím. Ďakujem pekne, pani Liotard. Chris Davis požiadal o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ale niekoľko eh, pripomienok v mene môjho kolegu. No, chcel by som poďakovať spravodajkyni za takú vynikajúcu správu. Nož súhlasí so spravodajkyňou o potrebe úzkej spolupráce na úrovni EÚ a uznáva, že náležitá koordinácia je najlepšou formou rýchlej reakcie v takýchto situáciách. Rovnako súhlasí, že okrem detekcie a prevencie takýchto incidentov potrebujeme byť lepšie pripravení a mať mechanizmy rýchle reakcie, a to aby sme zaistili harmonizovanú siete opatrení, ktoré môžeme využívať pri riešení takýchto kríz. No a na záver víta odvolávku vo správe na nekoordinované nadmerné investície do vakcín v prípade epidémie H1N1 a formálne hovorí, že je presvedčený o tom, že musíme my, parlament, vykonávať šetrenie investícií do vakcín a to z našej právomoci rozpočtového orgánu. Ďakujem pekne. Pán Prody. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som sa chcel vyjadriť ako tieňový spravodajca za politickú skupinu SAD. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu a vyváženú správu, ktorá sa veľmi komplexne zaoberá touto problematikou. Jednej veci trošku preháňa. Ona sa veľmi sústredí na biologické riziká a trošku zanedbáva tie ostatné otázky. Spomeňme si napríklad na útok, spomeňme napríklad útoky na jadrové zariadenia. Je tu problém že sa do ovzdušia uvoľní radioaktívny materiál. To by malo skutočne veľké dopady a nepriaznivé účinky na celé obyvateľstvo. Ja by som chcel v súvislosti s eh, jadrovými a biologickými rizikami poukázať ešte na následovnú vec alebo možno ešte doplnil jednu vec, a to je problematika vakcín a očkovacích látok. Čo sa týka prasacej chrípky, tak ja sa vôbec nečudujem, že to tak bolo, pretože to bolo v podstate to bolo prvýkrát, čo sme boli konfrontovaní s nedostatkom informácií. No vôbec nikto ani len nemohol vedieť, o čo sa tu v podstate jedná. A to riziko sme nedokázali eh, dobre zhodnotiť. No a preto myslím, že niečo nám tu chýba. Téma spracovania. Ako sa pripraviť na dekon kontamináciu napríklad pôdy. Ako sa dá pripraviť na očistenie infraštruktúry a zariadení, ktoré sú možno biologické alebo, biologické alebo radiologicky alebo chemicky znečistené. To je veľmi dôležité. Takže to tiež patrí, podľa môjho názoru, k príprave a prípravenosti Ďakujem veľmi pekne. No a... Vážený pán predseda, Chcem sa kolegyni poďakovať za jej stanovisko, pokiaľ ide o posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a nukleárnej bezpečnosti v Európskej únii. Prevencia závisí od každého jednotlivého členského štátu. Potrebujeme spoločnú pozíciu. Toto oznámenie komisie je správnym krokom v správnom smere žijeme v nestabilnom období, máme dočinenia s množstvom rizík, ktoré sa vysvetľujú nedbarlivosťou ľudského konania, ale niekedy súvisia aj s tým úmyslom istých subjektov. Musíme tomu predchádzať nie iba v rámci Európskej únie, ale takisto spolupráci s inými krajinami sveta. V mojej krajine e, na Litve, v Litve je táto otázka CBRN osobitne aktuálnou otázkou, pretože okolo Litvy číha veľmi veľa nebezpečenstva. Konkrétne sú tu zvyšky chemických e, zbraní, plány našich susedných krajín budovať nové jadrové elektrárne, nebezpečenstvo vychádza tiež z rôznych iných zdrojov a súvisí to tiež s mnohými modernými technológiami a s ich využitím princíp by mal znieť, nezakazovať určité technológie, ale zvyšovať ich bezpečnosť. Takže súhlasím s pánom Prodym, ktorý hovoril o biologickej kontaminácii, o rozširovaní rôznych chorôb. Mali by sme zvážiť aj mnoho iných aspektov v oznámení mi chýba istá pozícia komisie, pokiaľ ide o aktuálnu situáciu. A chýbajú mi informácie o určitých medzerách či rezervách. Ja si myslím, že bezpečnostný systém by mal byť dostatočne flexibilný, aby sa prispôsobil novým technológiám snahou by malo byť predchádzať istým teroristickým aktivitám stanovenie nových bezpečnostných štandardov by prispelo k väčšej bezpečnosti, ale nemali by sme vytvárať nové postupy či nové inštitúcie. Hodlám predložiť pozmenujúce návrhy Mali by sme o tom hovoriť spoločne a predložiť spoločné návrhy komisie na zvýšenie bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem. Rada by sa k tomu vyjadrila komisia, prosím. Áno, ďakujem. Som Katarína Svíčková a som z generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti. Koordinujeme tento akčný plán. Napriek skutočnosti, skutočnosti, že ste o tom počuli, ide o plán, ktorý prechádza rôznymi etapami rozvoja, mám niekoľko úvodných poznámok, teda k bodom, ktoré sme si tu vypočuli. Veľmi, bolo pre mňa veľmi zaujímavé vypočuť si tieto body Rada by som povedala jednu dôležitú vec. Musíme si byť vedomí toho, že v tejto oblasti majú spoločnú zodpovednosť jednotlivé členské štáty. Musíme mať na zreteli princíp subsidiarity a preto sa bude akčný plán sústreďovať na prevenciu, teda všetky body, konkrétne dekontaminácia, pripravenosť krízové mechanizmy. To všetko spadá do akčného plánu. V prípade, že závisí implementácia od jednotlivých členských krajín, začíname s členskými štátmi, štátmi rokovať o jednotlivých krokoch, ktoré sa budú týkať implementácie. Takže pri tejto príležitosti môžeme uviezť všetky tieto body, a zabezpečiť to, že sa budú môcť k tomu členské štáty vyjadriť. Pokiaľ ide o zapojenie nových technológií a preskúmania akčného plánu, je to tiež taká vec, ktorú sme uznali. Akčný plán obsahuje z tohto dôvodu priority, ktoré sa týkajú výskumu. My sa musíme snažiť lepšie pochopiť rizika. Vďaka tomu budeme lepšie chápať, aký rozvoj prechádza, aký rozvoj sa koná v tejto oblasti. To, čo v súčasnosti prebieha, dôležitý bod v tomto kontexte od komisie sme žiadali, aby pripravila implementačnú správu o tomto akčnom pláne. Mala tak urobiť do konca roku 2011. Takže to budú tiež tie body, o ktorých sme počuli. Ďakujem. Pani Liotard, chcete sa ešte ujať slova? E, ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, aj kolegyni z Litvy, pretože ona práve hovorila o nukleárnej kontaminácii budeme musieť o tomto hovoriť. Pán Prody e, sa vyjadril, že v správe sa príliš koncentrujeme na biologickú kontamináciu a málo na nukleárnu kontamináciu alebo iné typy. No, to som vlastne nechcela ja som navrhla niečo, čo sa týka podľa mňa všetkých foriem, ktoré sa môžu vyskytnúť ale keď to tak vyzerá, že sa príliš orientujem na e, biologickú kontamináciu. Môžeme to zmeniť cestou pozmenujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Rada by som vám pripomenula, že budeme hlasovať 9. novembra a v roku 2010. V decembri budeme hlasovať na plenárke. Teraz posledný bod, je to dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerúnskou republikou, medzi Európskou úniou a Konskou republikou o lesnom hospodárstve. Dávam slovo komisiu pánovi Nikosovi. Nech sa páči, môžete nám porozprávať, v akej fáze sa práve nachádzate. Ďakujem pekne. Máme predložiť správu o stave dohôd o partnerstve, ktoré vyjednáva komisia s celým, rad, cel, s celým radom krajín. Rada, rád vám poviem o Kamerune a Kongu. Akčný plán, ktorý bol schválený v roku 2003, potom v roku 2005 k tomu pribudla, pribudlo ešte nariadenie. Dnes Máme tri krajiny, Ghana, Kongo a Kamerún. A tie posledné tri krajiny sa nachádzajú v záverečnej fáze ratifik ratifikačného procesu. Medzi tým došlo ešte k dohode s ďalšími krajinami, teda komisia ich oslovia Malajzia, Indonézia, Východná Ázia, Stredoafrická republika, Liberia, Gabon, Centrálna Afrika a onedlho začneme rokovania s Demokratickou republikou Kongo, s veľkou pravdepodobnosťou s Vietnamom, ďalej prebiehajú rokovania s Guajanou a s Papou Guineou. Čiže je to celý rad krajín, ktoré nás už oslovili. Prebieha celý rad procesov, ktoré sa rozvíjajú. Myšlienka týchto dohôd o partnerstve je jednoduchá, teda dôvod týchto rokovaní jednoduchý. Idí o to, aby drevo bolo vyvážané do Európskej únie z rozvojových krajín spolu s licenciou, respektíve licenčnými dokumentami, ktoré dokladajú ich legálnosť. Okrem tejto licencie musí existovať istý systém zabezpečenia legálnosti, to znamená tá legálnosť dreva musí byť overená nielen v tom zmysle, ako sa ťažilo toto drevo, ale ako bolo spracované, ako sa s ním obchodovalo a podobne. Takže mm, ak je finálny produkt jednoduchý, tak proces, ktorý sa za tým skrýva, je pomerne zložitý, takže existuje niekoľko úrovní zložitosti. Prvá úroveň sa týka ilegálnosti, druhá sa týka obchodu a tretia koncepcie mm, vládnutia, ktoré sa skrýva za týmito dohodami. Takže táto ilegálnosť alebo nezákonnosť je zložitým fenoménom, pretože k tomu môžu prispieť mnohé faktory spôsob, ako sa drevo ťaží a tiež spôsob, ako sa predáva drevo, respektíve ako sa exportuje, exportuje ako sa spracováva všetky tieto úrovne nezákonnosti sa musia zachytiť v systéme zabezpečenia zákonnosti. kde o to, aby sme podporili tieto vlády, aby to zabezpečili je to zakotvené v dohode. Obchod je jednoduchá záležitosť, nie je vždy o priamu trasu z jednej krajiny do Európskej únie. Oveľa častejšie to prebieha tak, že drevo sa vyváža do krajiny, kde sa spracováva, alebo tá jedna časť dreva do jednej krajiny a druhá časť do druhej krajiny. To znamená, že tieto toky sú veľmi dôležité, ak chceme mať fungujúci systém, ak keď chceme predísť tomu, aby sa obchádzal tento systém. Podobne drevo v priebehu ďalšieho obdobia získava alebo ponúka ďalšiu pridanú hodnotu v priebehu spracovania a tak prechádza celým procesom. Čiže tá správa, ten posledný bod je dôležitou vecou. Ide tu totiž o zloženie na národnej, ešte lepšie na lokálnej úrovni, kde napríklad e, o spôsob ako sa domorodci e, spájaj, e, pripájajú k procesu rozhodovania, ako je to s vymožiteľnosťou práva. Čiže to, čo nakoniec e, vznikne, sa získa zákonným spôsobom. Takže vyjednávanie týchto dohôd sa zmenilo na istý typ diskusie, ktorá zahrňuje celé množstvo aspektov. Čiže tam sú rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Hlavné faktory sú rovnaké. V každej krajine budeme hovoriť o vlastníctve pôdy, ale existuje tu celý rad vecí, ktoré sa musia vyriešiť prv, ako sa bude tablovať takýto efektívny systém. A to je v jednotlivých krajinách rozdielne. Jediný spôsob, ako k tomu pristúpiť, je pristupovať individuálne, to znamená prispôsobiť ten prístup tej ktorej krajine, tak aby vznikol spolahlivý systém, aby vznikol systém, ktorý zapojí všetky zainteresované zainteresované strany na národnej úrovni. Zastávam názor, že to sú teda tie hlavné prednosti. rokovania týchto dobro, o týchto dobrovoľných dohodách o partnerstve zainteresované strany si sadnú za jeden stôl s vládou a s Európskou úniou. Keď hovorím o zainteresovaných stranách, myslím tak na občianskú spoločnosť, ako aj samozrejme na mimovládne organizácie, na vládny sektor a na celý rad ďalších skupín, ktoré participujú na ťažbe a na spracovaní dreva. Každá táto dohoda je špecifická pretože sa prispôsobuje danej krajine a každá má určité svoje základné prvky. Začína to definíciou zákonnosti, čo znamená zákonný produkt, čo musí tento produkt splňať, aby sme ho mohli považovať za zákonný. Tu sa opierame o národné predpisy, to znamená pracovnoprávne predpisy až po majetkovo-právne normy, ako aj ďalšie úpravy, ktoré zabezpečia to, že licencia alebo to živnostenské oprávnenie alebo vôbec to povolenie firmy ťažiť e, drevo bolo získané legálne a tak ďalej. Ďalej existuje zoznam výrobkov, to znamená, ktoré výrobky spadajú spadajú pod dohodu. Existuje určitý minimálny zoznam, ktorý pre nás tvorí istý základ. Tento zoznam sa rozširuje ďalej na o ďalšie výrobky. Ďalej tu Existuje popis technického systému overovania zákonnosti, ale takisto spätná sledovateľnosť tu je daná, čiže ako vysledovať drevo od miesta ťažby až po jeho vývoz. Ďalej je tu audit ktorý je dôležité, treba zabezpečiť, aby tak vláda, miestna vláda, ako aj my, aby sme mali istotu, že tento systém funguje. Ďalším prvkom sú opatrenia transparentnosti, tie rokovania predstavujú transparentným procesom v zmysle, že účasť je široká, ale je tiež dôležité, aby všetky informácie, ktoré sa týkajú povolenia množstva vývozu, teda množstva vývo- vyvezeného dreva sa dostali naozaj do verejného priestoru, tak aby sa zainteresované strany mohli podielať na implementácii dohody. A potom je tu dohoda o teda implementačná dohoda medzi Európskou úniou a miestnou vládou a tá bdie nad realizáciou tejto dobrovoľnej dohody o partnerstve. Ďalej je tu otázka udržateľnosti. Národná legislatíva musí byť založená na udržateľnej ťažbe dreva takže je to pevná súčasť národnej legislatívy v každej krajine a tak to aj doteraz bolo. Máme za sebou mnoho tvrdých rokovaní problémy e, súvisiace so zvrchovanosťou, otázka o mocenských vzťahov medzi jednotlivými skupinami. Nie je to jednoduché a bez problémov, ale je to vždy veľká výzva, zaujímavý proces. Treba povedať, že tieto rokovania prebiehajú predovšetkým medzi účastníkmi na vládnej strane, teda navzájom medzi vládami skupiny, ktoré nemajú ľahký prístup k vláde, využívajú možnosť, aby sa zapojili do tohto národného týmu, aby rokovali s vládou a to je veľmi zaujímavý proces. Je to taký vedľajší produkt týchto rokovaní, ale veľmi dôležitý produkt. No a podobne treba povedať, že tieto vzťahy nie sú jednorázovou záležitosťou. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi občianskou spoločnosťou, domorodcami, vládou, to je niečo, čo trvá istý čas, čo zotrváva v, e, v tomto implementačnom výbore a to je začiatok nového vzťahu medzi jednotlivými účastníkmi tohto procesu. Takto sa z toho stáva vzťah win-win, to znamená úžitok pre obe strany. Čiže je to obchodná dohoda, táto dobrovoľná dohoda o partnerstve. V konečnom dôsledku obchod je veľmi silnou pákou, ktorá vstupuje do hry a zapája všetkých účastníkov do tejto hry. Je to dôležitý faktor, ktorý vláde umožňuje vstupovať do partnerstiev, nadvezovať partnerstva. Aké sú hlavné výzvy, ktorým čelíme? Je to na jednej strane zrozumiteľnosť právneho rámca, to musí byť základ tejto dohody. A je dôležité tento proces zdokonaľovať, ale udržateľnosť je problém v tom zmysle, že systémy, ktoré táto dohoda vytvára, musia ísť ruka v ruke s legislatívou, ktorá sa musí premietnúť v praxi ďalej dialog je principiálnou záležitosťou. Je to výsledok, o ktorý sa snažíme a chceme ho zachovať. Ďalej systém overovania zákonnosti. To je niečo veľmi dôležité a prispieva to k transparentnosti a k šíreniu informácií to má zda najväčší dopad na korupciu, ktorá teda môže mať, funguje obvykle v šedej zóne ilegálnosti. A stáva sa celonárodnou hrozbou tým, že tieto dohody predpokladajú jasný systém značenia a transparentnú certifikáciu môžu prispieť k odhaľovaniu korupcie. Mám ešte jednu dôležitú vec a tým by som aj končil. Úspech týchto dohod sa odráža aj v tom, aké krajiny s nami rokujú. Tieto krajiny sa rozhodli, že budú rozširovať rozsah týchto dohod nie len na Európsku úniu, ale bude sa to týkať vývozu do iných krajín. Takže tovar z Gany, z Kamerunu alebo z Konga, teda jednotlivé tieto oblasti bude predstavovať e, dovoz takého dreva, ktoré bude spojené s certifikačným systémom, že riziko obchádzania týchto dohod stále existuje. Zastávam názor, že vlády nám dávajú známku o tom, teda signál o tom, že chcú zlepšiť praktiky ktoré teraz existujú pri spracovaní a ťažbe dreva. Zastávame názor, že rokovania týkajúce sa týchto dohod je veľmi sľubné Týka sa to veľkého množstva krajín, teda stále väčšieho množstva krajín. Myslím si, že je to veľmi sľubné v súvislosti s budúcnosťou. V roku 2011 sa očakávajú prvé povolenia, čiže vidno, aká významná je implementácia týchto dohôd, nie len ich uzatváranie, podpisovanie, ale ich implementácia, aby sme mohli zabezpečiť, že budú spolahlivé, efektívne. To je jedna z víziev, s ktorou sme konfrontovaní. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, pán Nikos. Chcela by som vás poprosiť teda to, tí, ktorí chcú mať otázku, buďte struční, pretože sme už presiahli čas, ktorý majú tlmočníci pracovať. Neuž, nezneužívajme to teda, nech sa páči, máte slovo. Veľmi rýchla poznámka. Chcem poblahoželať komisii. Väčšinou sme e, veľmi kritickí. Pokiaľ ide o externé rozsahy našej, našej, našich činností, ide o najlepšie praktiky veci, ako by sme mohli kooperovať s tými slabšími, chudobnejšími partnermi tak, aby tu bola dôstojnosť, rešpekt a aby sa aplikovali európske hodnoty. Niečo, na čo by sme mohli byť hrdí. Možno nejaké podnety z mojej strany. Vy ste spomenuli, že tieto krajiny tieto dohody využívajú na všeobecný obchod, obchod súvisejúci s lesmi, Máme tu, a boli tu zaujímavé eh, podnety. Sú to eh, platby za služby a Red Plus. Tam chýbajú určité kvality flektu. Hlavná je tam, je ten participatívny prístup a interakcie so všetkými aktérmi. Je dôležité, že počas rokovaní sa budeme snažiť pomôcť medzinárodnému spoločenstvu profitovať z našich skúseností, ale možno rozšíriť flekt tak, aby sa zohľadnili aj iné faktory. Ďakujem. Merci, Kriton. Chris... Ďakujeme, Chris Davis. Ďakujem, pani predsednička. Chcem vám poďakovať za prezentáciu. Vážime si ju. Máme teda dohodu s troma krajinami Prvé licencie očakávame v roku 2011. Ehm, podporujem túto činnosť, ale nevedel som, že ako sa to robí a preto vám ďakujem. Ale musím byť cynický. To zabezpečenie dohody, ktorá e, zamedzí korupcii v Kongu s našimi disponibilnými strojmi, to je podľa mňa fantázia, fantasmagória. Ako môžeme zabezpečiť, že tie, to prí, prikazovanie bude správne? Napríklad podpíšeme s, s krajinami, kde samotné vlády majú prísť s prísľubmi, ktoré, ktoré, ktoré prislúbili. Vieme ale, že pokiaľ po výmene peňazí sa nič nedeje, to peniaze e, zmiznú. Miestnym rybárom neplynú. Poznáte to? Ako, čo môžete postaviť voči môjmu e, cynicizmu? Voči môjmu cynizmu? Ak sa objaví podozrenie, zasahujeme čo najrýchlejšie, aby sme to napravili? kým tá dohoda vyprší. Nemáme ďalšie prihlášky. Ak chcete odpovedať, pán Nikos, ale len naozaj pár minútiek, pretože chápete. On... Idem rýchly. Pokiaľ ide o Red Plus, fungovanie je iné. To je platba, ako ste povedali, na ochranu lesa, ale problém je ten, že tu nie je správovanie ako prvý krok. Flekt a ten systém správy, ktorý sa stanoví, je prvá, prvý element, ak chcete, na zabezpečenie toho, že platby z RED sú trvalo udržateľné v čase. Ak máte iba dobrú správu na začiatku, bude pracovať celá tá sieť, riziko, že lesy sa zničia. Čo sa udeje? No, zastavíte platby. My si myslíme, že FLEG môže pomôcť vytvoriť základ pre trvalo udržateľný manažment. Platby ekosystému sa dajú využiť na ten proces FLEG? Možno. Guajana v dohode s Norskom a s inými krajinami, e, pokiaľ ide o financovanie redu, zaplacovali ako prvý prvok do tohoto e, projektu otvorenie rokovaní z EÚ o spravovaní. Takže v určitých krajinách to funguje lepšie, v iných horšie. Na čom my pracujeme je to, aby to bolo čo najlepšie. E, ku korupcii, pán Davis, nuž, Myslím si, že tu nejde o odstránenie korupcie. Čo si my myslíme je to, že systém, ktorý zavedieme, prinesie všetky záruky. Nie pre nás. Nie my budeme. E, nemala by to byť naš, naša, naša zodpovednosť. Ale samotná občianská spoločnosť, náš najsilnejší partner, budovaním tlaku na úrovni krajín a samozrejme aj v zahraničí môžete síce neodstránite e, korupciu, ale môžete zablokovať jej dopad. Ale určite tá druhá strana, že ako náhle sa to z, z, ukáže, tak ľudia idú k súdu a to je teda tá, tá právny rámec. Ale my to monitorujeme v rámci toho spoločného systému ale na druhej strane monitoruje občianská spoločnosť a potom pointa celého systému je vlastne nezávislý audit, ktorý by mal byť nezávislým monitoringom. Žiaden systém nie je dokonalý, ale korupcia sa tým stáva ťažšou a určite aj vyjasníte, ako systém funguje. My si teda myslíme, že je to konštruktívny spôsob konštruktívnejšie než e, spoločná komunikácia samozrejme vlád. Je to konštruktívny spôsob e, tvorby systému, ktorý rešpektuje to, čo. Mohla by som vás poprosiť, aby ste završili svoje úvahy, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem beaucoup. Ďakujeme. Dnešné stretnutie končí. Ďakujeme pán Nikos za túto veľmi zaujímavú správu a téma, ktorá je veľmi zložitá. Pokračujeme zajtra o 9.00. Prajem vám príjemný večer.